to budeme riešiť o 15. pred bodom 14. Ak nemáte žiadne výhrady k týmto zmenám, tak môžeme program schváliť v tejto zmenenej podobe. Oznámenia predsedu, jazykový profil Žiaľ, ani chorvačtina, ani gelština nie je k dispozícii, ale ostatné jazyky sú tlmočené. Chcem vám pripomenúť, že o 10.45 budeme hlasovať elektronicky, takže vás poprosím, aby ste si nachystali hlasovacie kartičky. Takže tí kolegovia, ktorí ste prišli na čas, asi vás neprekvapí, že by som chcel začať toto rokovanie. Je to prvé liberokovanie po posledných hrozných teroristických útokoch v Bruseli 22. marca. A chcel by som na úvod niekoľko slov pripomenúť túto udalosť. Bolo mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra spravodlivosti EÚ 24. marca po teroristických útokoch. A ja by som chcel zároveň povedať niekoľko slov o tomto a potom podať krátku správu, vypočuť si krátku správu pani Gujon, ktorá zastupovala parlament v mene predsedu na tomto stretnutí. Kolegovia, ako som povedal, je to prvé stretnutie výboru LIBE po týchto teroristických útokoch spáchaných v Bruseli. Výbor LIBE eh, má so svojej zodpovednosti v tejto oblasti viac ako 30 ľudí prišlo život a okolo 350 ľudí <clears throat> bolo zranených dnešné stretnutie. V podstate by sme chceli vzdať úctu obetiam, rodinám, belgickým občanom a samozrejme e, všetkým ľuďom aj belgickým orgánom. Belgicko vyhlásilo 3 dní národného smutku a samozrejme v celej Európe všetci Európania smutili Kolegovia, určite budete so mnou súhlasiť, že chceme uistiť všetkých našich belgických kolegov v mene tohto výboru o, na, e, o našej solidarite a úprimnej sústrasti. V mene tohto výboru by som raz teraz požiadal kolegov, aby sme vzdali úctu obetiam minutou ticha. Poprosím vás, postavme sa a vzdajme úctu minutou ticha. Thank you, colleagues. So, colleagues, um... Takže, vážení kolegovia, opakujem po teda toto prvé zasadnutie výboru UB po tých hrozných teroristických útokoch e, a je dôležité povedať e, ľuďom, ktorí sledujú naše zasadnutie, ale povedať aj poslancom, e, ktorí zohrávajú dôležitú aktívnu úlohu v boji proti terorizmu na všetkých úrovniach v EÚ je potrebné povedať, že máme celú škálu opatrení na boj proti rôznym rozmerom terorizmu od efektívnej policajnej justičnej spolupráce cez výmenu informácií národnými orgánmi, vrátanie e, správy o PNR nášho kolegu pána Kierkopa, boj proti radikalizácii, keď príjmame správy a mnohé ďalšie aspekty našej práce tohto výboru slúžia boju proti terorizmu. Výmena informácií medzi členskými štátmi a orgánmi členských štátov cez Europol ešte nie je na potrebnej úrovni a tieto, ako aj mnohé ďalšie výzvy, stoja pred nami. Predovšetkým majú členské štáty za úlohou prijať patričné opatrenia, aby SIS a prímske rozhodnutia a ďalšie medzivládne rozhodnutia sa lepšie využívali a uplatňovali na výmenu údajov a na boj proti terorizmu. Ja viem, že že vyzývam komisiu v mene tohto výboru, aby zabezpečila to, že členské štáty, ktoré ešte nespolupracujú, aby implementovali prímske rozhodnutia a ďalšie rozhodnutia, tie, ktoré tak ešte neučinili. Niektoré z nich sú, datujú do roku 2008. Je dôležité, aby tí, ktorí sledujú prácu nášho výboru, e, vedeli, že tento výbor a poslanci pracujú na rozšírení systému registra trestov ECRIS, e, správa pána Kirkopa, prispôsobenie šengenského hraničného kódexu na posilenie kontroly na hraníc na základe údajov na vonkajších hraniciach, smernica o boji proti terorizmu, e, správa pani Holmajerovej, všetky potrebné legislatívne nástroje a zdroje, ktoré máme, musíme využiť na boj proti terorizmu. Spomenul som iba zo pár aspektov tejto bezpečnostnej agendy, e, do ktorej sa zapájajú naši poslanci, ale je dôležité to dnes spomenúť v súvislosti práve s mimoriadnou úlohou tohto výboru LIBE. Kolegovia, spomenul som aj to, že Eh, na úvod na mojich vystúpení ako predsedu už 24. marca po teroristických útokoch zasadla Rada ministrov vnútra a spravodlivosti a diskutovali o danej situácii ohľadom útokov. Boli tu za predsedu parlamentu tu boli tam aj zástupcovia. Pani Guillaume bola, zastupovala náš výbor, pani Guillaume, a teraz by som ju požiadal, aby nám poskytla zo pár informácií o tom, ako prebehlo tohto stretnutie. Poprosím vás, aby ste hovorili stručne, pretože viem, že budeme mať ešte ďalšie diskusie na túto tému aj ohľadom správy z tohto stretnutia. Ďakujem pekne, Silvia. Ďakujem pekne, pán predseda. Povedali ste, že som zastupovala predsedu parlamentu, teda parlament, takže e, samozrejme súhlasím so všetkým, čo ste povedali. E, ja som bola na tejto rade a bola to príležitosť preto, aby som opätovne e, uistila belgických občanov a belgické orgány o našej podpore v, poča- v dňoch útokov a aby som povedala, že sme odhodlaní a jednotní pre obhajovanie hodnôt, ktoré chceme posilniť a presadzovať v Európe. E, bolo to práve v okamihu zverejnenia agendy, agendy o bezpečnosti, e, agendy komisie a teda sa o tom hovorilo a vyhodnocovali sa všetky spisy ohľadom bezpečnosti, nebudem sa k ním vraciať. E, mandát Europol cez ďalšie opatrenia a potreba, aby každý bojoval proti radikalizácii, ako aj v ďalších témach sa hovorilo, nebudem to tu opakovať znova, e, len veľmi kratučko vo svojom vystúpení doplním to, čo ste povedali vy, e, že sme mali príležitosť zdôrazniť kľúčové témy ohľadom zdieľania informácií tajných služieb, o ktorých sa hodne hovorilo. Boli tu aj otázky ohľadom interoperability, analýzy údajov, ktoré máme, ako aj zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Čiže je to téma, podľa mňa, ku ktorej sa ešte budeme vrácať. Takže to bolo všetko a veľmi stručne, tak ako ste požiadali, pán predseda, taká kratučká správa z priebehu tejto rady. Ďakujem pekne, Silvi. Ako si povedala, je to téma, ku ktorej sa určite vrátime a viem, že mnohí poslanci by sa chceli teraz vyjadriť a um, nemáme však na to čas, ale navrhnem poslancom, uh, že budúci štvrtok na zasadnutí koordinátorov bude možnosť, aby pozvali pána Jan Jambona, belgického E, e, ministra vnútra bezpečnosti a pani Gins, e, belgickú ministerku spravodlivosti, aby prišli do nášho výboru a vystúpili. Samozrejme majú plné ruky práce, ale snáď nájdeme miesto a príležitosť, aby medzi nás prišli. Takisto si chceme vypočuť od prezidenta Europolu a koordinátora pre terorizmus toho pozvem na naše budúce stretnutie a opäť to prediskutujeme na zasadnutí koordinátorov budúci štvrtok v rámci v podstate e, následných aktivít po teroristických útokoch. Takže kolegovia, tým končím oznámenia predsedu a prechádzam na body 3 a 6. To sú jednotlivé prezentácie komisie a rôzne oznámenia, ktorými sa zaoberáme na tému EU-Turecko spolupráca v oblasti migrácie. Takže prejdem rýchlo cez tieto body, kolegovia, pretože máme málo času a e, sú to témy veľmi dôležité. E, migračná kríza e, vyžaduje intenzívnejšiu spoluprácu s Tureckom v oblasti migrácie. Všetci sme sledovali vývoj za posledné dni. E, Takže máme viacero aspektov, o ktorých chceme dnes dopoludnia diskutovať, pre všetkým operatívne otázky, ale neobmedzíme sa iba na tieto. V našich diskusiách samozrejme výbor zaslal vo februári misiu do Turecka a prispeli sme aj k pravidelnej správe o Turecku, ktorú pripravuje výbor AFET. Poslali sme im list. Čo sa týka dnešných diskusí, chceme sa zamerať eh, jednoznačne na to, čo očakávame od komisie, samozrejme aj od členských štátov. A pre tieto účely e, sme pozvali dnes medzi nás pána Martina Verveja. Tí z vás, ktorí to ešte neviete, pán Vervej bol menovaný predsedom komisie Junckerom, Junckerom, aby fungoval ako koordinátor EÚ na realizáciu, na implementáciu dohody EÚ-Turecko. Čiže toto je tá osoba, ktorú si potrebujem vypočuť. On má v kompetencii operatívne otázky a e, poviem to krátko, E, požiadam ho, aby vystúpil krátko. Sú tu aj iní zastupcovia komisie, takže zameriam našu diskusiu na túto prezentáciu a potom e, po jeho prezentácii e, sa budete môcť vyviadať, či položiť otázky. Takže sme veľmi radi, že pán Verlej prišiel medzi nás. Evidentne má veľa práce, takže pán Verlej, nech sa páči. Máte slova a po vašom vystúpení budeme mať diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj výboru za to, že ste ma pozvali. Ja som naozaj chcel vás aktuálne poinformovať o vývoji situácie po 18. marci, kedy bolo vydané vyhlásenie EU Turecko. Ako pán predseda povedal, dostal som úlohu koordinovať všetky operatívne aktivity potrebné na implementáciu tohto vyhlásenia. Takže skôr ako prejdem k tomuto, chcem pripomenúť, čo sa uvádza v tom vyhlásení. Myslím si, že v centre vyhlásenia alebo v centre dohody sú dve veci. Tursko sa zavezuje zobrať späť všetkých neregulárnych migrantov, ktorí prišli z Turecka na grécké ostrovy od 20. marca a po druhé každý, za každého Syrica, ktorý sa e, vráti z Grécka, bude ďalší Sýriec e, e presťahovaný niekde v EÚ. Ide o urýchlenie e, liberalizácia vízového styku, sú tu záväzky poskytnúť financovanie na zlepšenie podmienky, podmienok migrantov v Turecku. A ako viete, sú tam aj odkazy na kapitoly, otváranie kapitol, e, v diskusiách o prístupových rokovaniach mm, Turecka do EÚ. Takže cieľom tohto všetkého je jednoducho ukončiť nebezpečné snahy preplaviť sa cez Egejské more, zničiť podnikateľský model pašerákov. A to všetko na základe veľmi dôležitého predpokladu. Všetko, čo spravíme, bude pri plnom rešpektovaní európskeho a medzinárodného práva. Takže, čo sa dosiahlo doteraz? Pozrime sa najprv na čísla. Tu vidíme jednoznačný efekt v, počas, toho, mesi, počas mesiacov pred dohodou denne prichádzalo 676 ľudí denne. Od 20. marca to kleslo na menej ako 400, 399 presne. Tento týždeň sme zaznamenali ďalší prudký pokles čísiel. Predvčerom 68 ľudí a včera 76. Čiže to malo jeden veľmi dôležitý vedľajší efekt. Ja by som to nenazýval vedľajším efektom, ale je to jeden z cieľov, ako som ich spomenul na začiatku. V období od 1. januára do 20. alebo 21. marca, mal by som povedať, to znamená predtým, ako začal pokles m, mm, prichádzajúcich ľudí, prišlo život 90 ľudí na mori. Od teda 21. marca nikto neprišiel o život. To nie je predikcia do budúcnosti, je to logický dôsledok e, poklesu e, ľudí a to bol hlavne jednoznačný cieľ tejto dohody. Takže je potrebné splniť veľa vecí, aby by sa táto dohoda dala zrealizovať a aby sme zabezpečili aj to, že medzinárodné a EÚ právo bude dodržané, rešpektované. A mnohé z týchto vecí už sme zrealizovali. Takže poprvé je tu dohoda medzi Gréckom a Tureckom, predbežná dohoda o readmisii Turecko má styčných dôstojníkov na greckých ostrovoch, Grécko má styčných dôstojníkov v Turecku, e, vyslalo do Turecka. Grécko môže, spravilo zmeny v, v, v vnútroštátnom práve pre implementáciu e, prvej bezpečnej krajiny pre azyl a, azyl a e, princíp tretieho štátu, poviem to jednoznačne, nevyhlasujú Turecko za bezpečnú krajinu, ale zmenili legislatívu takým spôsobom, ktorý umožňuje skrátené, urýchlené konanie, ak pre určitú skupinu je možné e, určitú krajinu pokladať za bezpečnú. A to prináša sebou možnosť vyhlásiť žiadosti o azyl prichádzajúc z tejto krajiny za nepriateľné. Čiže Grécko spravilo takéto zmeny v legislatíve. Dozvedel som sa, že včera večer alebo neskoro ráno prezident Turecka podpísal zmenu tureckej legislatívy, ktorá súvisí s ochranou sírčanov. To je niečo, o čom sme diskutovali a to má, bude mať takisto efekt, ale ešte som presný text nevidel, ale malo by to mať e, taký efekt, že tí sírici, ktorí sú vrátení do Turecka, budú mať štatút dočasnej ochrany, tak sa to nazýva. A to im umožní okrem iného prístup k potrebným službám, ale aj prístup na trh práce a podobne. Takže to je asi taký rámec, ohľadom diskusie o rámcových podmienkách. Ešte stále sa v diskusiách pokračuje, aj um, v diskusiách na iné témy, ale um, v tomto ohľade bol dosiahnutý značný pokrok. A teraz stručne k mobilizácii zdrojov nemusím ani hovoriť o tom, že to je obrovská logistická operácia Frontex vyzval, eh, otvoril ponuky na nové pracovné miesta. Doteraz európske štáty po, ponúkli 786 pracovníkov, z ktorých 263 už je na ostrovoch. ISO, Európska azylová, Európsky azylový úrad získal záväzky od členských štátov na 452 um, ľudí. Tá prvá vlna alebo prvá skupina odborníkov ja už prišla na grecké ostrovy. 30 ľudí z nich prišlo spolu s 30 tlmočníkmi, ktorí začínajú spracovať žiadosti o azyl. Ako asi viete, Prvá operácia sa zrealizovala v pondelok. 202 migrantov, ktorí nepožiadali o azyl, boli mm, vrátení do Turecka, spätne prijatí Tureckom a zároveň 74 Sýricov bolo presídlených z Turecka do troch členských štátov. Čiže to prebehlo viac menej hladko. No nechcem tým povedať, že nie sú žiadne problémy. Samozrejme, operácie tohto rozsahu prinašajú so sebou veľa víziev. Jednoznačne veľkou výzvou je zabezpečiť to, aby všetci, všetky žiadosti o azyl, ktoré boli podané, boli spracované, spracovávané individuálne a náležité, čo si vyžaduje ďalšie navýšenie kapacít, azylových kapacít. Po druhé, máme obavy ohľadom podmienok v oblasti tzv. hotspotov. Aspoň počas prvého týždňa, hoci počty boli nižšie, predsa len prichádzali, ďal, prichádzajú ďalší ľudia Takže tie centra na ostrovoch sú momentálne preťažené, je tam príliš veľa ľudí a pracujeme na tom s orgánmi, s viacerými krajinami, snažíme sa zvýšiť kapacity a to veľmi rýchlo. Takisto tu išlo, o, na začiatku bol problém s tým, že bol nedostatok služieb Jednoducho preto, že počet mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú tieto služby, prestali uh, z ich dôvodov. Zo strany komisie my sme zabezpečili rýchlu pohotovostnú pomoc greckým orgánom a na základe toho sa zabezpečilo stravovanie a základná zdravotnícká stravotli- stravotlivosť. Sa obnovili sa aj tieto služby. A naďalej na tom pracujeme a snažíme sa zlepšiť podmienky. Takže posledné dva body počas môjho vystúpenia veľmi dôležité, že po týchto prvých prípadoch presídlenia sa rozbehne systematický proces presídlovania z Turecka do EU. To je jasný signál o tom, že existujú aj bezpečné cesty, ako sa dostať do Európy. Takže musíme na tom pracovať. A posledná vec. Pre tých, ktorí prišli pred 20. 30. aprílom, hovorí rečník. Mnohí z nich sú v Grécku, často žijú v ťažkých podmienkach. Musíme sa naďalej snažiť zlepšovať podmienky, v ktorých žijú títo ľudia a uh, posilniť program relokácie týmto ľuďo, týchto ľudí, aby sa dostali na iné bezpečné miesta v Európe. A, takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Viacerí sa prihlásili do rozpravy, <clears throat> keď ste hovorili o číslach. Ten počet e, pracovníkov pre EASO je ich stále iba 30. Vysvetlím to. 32 expertov, ktorí riešia prípady konkrétne a ďalších 30 tlmočníkov nie je to preto, že by tam ľudia neboli pripravení ísť, ale predtým je dôležité tých ľudí vyškoliť, nedá sa ich e, tam jednoducho vyslať a musíte sa ubezpečiť, <clears throat> že budú schopní e, spracovávať žiadosti jednoduchým spôsobom, pretože žiadatelia alebo títo ľudia pochádzajú z rôznych krajín, e, z inými kultúrami. Teraz máme e, pilotnú fázu s obmedzeným počtom ľudí, ale e, chceme to e, rozšíriť. Príde druhá, tretia a štvrtá fáza. Postupne sa teda zvyšia kapacity. Mm, vyhradil som na toto dostatok času, lebo si uvedomujem, že je to dôležité, takže možno bude priestor priestor aj na viac ako jedno diskusné kolo. Najskôr koordinátory za EPP pani eh, Fosenberg. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať eh, pánem, pánovi Vervejovi za to, že hovorilo o prvom štádiu uplatňovania dohody EU turecko Ja pochádzam a prichádzam z Grécka. Táto krajina mm, sa e, potýka s týmto problémom naozaj z, e, vo, vo veľmi veľkej miere. E, Grécko Turecko neuznáva ako bezpečnú krajinu a to znamená, že všetky osoby, ktoré požiadali o azyl, ostávajú v Grécku, až pokiaľ ich žiadosť nebude spracovaná. Eh, od eh, eh, dohody 95 týchto ľudí, ktorí sa nachádzajú v mojej krajine, či už majú štatút utečenca alebo nie, e, žiadali, vlastne všetci skoro žiadali, e, požiadali o azyl. Majú teda právo sa odvolať. A získať teda druhú šancu. To znamená, že tí ľudia v Grécku ostanú. My nemáme možnosť ich do Turecka vrátiť. Turecko teda nemôže e, dodržiavať túto dohodu o vrácaní. E, ja to hovorím aj preto, že EÚ je zodpovedná za to, že neexistuje E, nejaký mm, záväzný mechanizmus e, pre presídlenie. Títo ľudia chcú odísť z Grécka, ale cesty sú zavreté. EU nechce na situácii nič zmeniť a to nutne e, znamená, že títo utečenci jednoducho v Grécku ostanú, <clears throat> nemajú na výber. Vy ste hovorili o tokoch e, tých, ktorí prichádzajú z Turecka. Mm, vy to viete, ale predsa len to poviem. Od 20. marca, čiže od e, nadobudnutia účinnosti tejto dohody sa tie toky nejako e, neoslabili. To neznamená, že Turecko nerobí svoju časť práce v rámci dohody, ale my e, nemáme nejaké veľké možnosti kontrolovať prevádzačov. E, tu by muselo konať Turecko, ale zatiaľ nič nespravilo. E, preto sa pýtam, či táto dohoda je tak uplatňovaná, ako by mala byť. My si to nemyslíme. Výsledky zatiaľ nie sú uspokojivé. Ja nechcem povedať, že dohoda je fiaskom. Ani si neželám, aby zlyhala, ale zatiaľ výsledky nevidíme. Vidíte nejakú alternatívu? Iba zopakujem, že kvôli tomu, že títo učečenci žiadajú o azyl a my musíme tie žiadosti spracovať <clears throat> e, e, v časovom rámci, ktorý stanovuje zákon a naviac oni sa môžu odvolať. Čiže pokiaľ všetky možnosti nebudú vyčerpané, utečenci ostávajú v Grécku a toky sa nejako neoslabili a už vôbec nezastali <clears throat> Trošku, trošku je tých e, prichádzajúcich menej, preto sa pýtam, čo chcete spraviť vo vzťahu s členskou krajinou EÚ, ktorá e, naviac e, čeli ťažkej rozpočtovej situácii. Ďakujem pani Sipel za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre touto dohodou, prehlásením, Eh, si myslím, že boli určite kritiky voči Turecku, ale predsa len bola nádej, že by sa mohlo podariť dohodnúť a vďaka dohode by pri utečencoch jednoducho sa vnieslo trošku z e, poriadku do systému, že by to bolo lepšie zorganizované a teda strednodobo by aj tie krajiny boli ochotné prijať utečencov, ktoré doteraz e, boli, poviem to mierne, zdržanlivé. <clears throat> Keď sa pozriem na to, e, na čom sa EU a Turecko dohodlo, mám predsa len veľké pochybnosti. E, pretrváva pocit, že, že by sa to dalo chápať tak, že e, utečenci môžete ísť kam chcete, hlavne, aby ste neprišli do Európy. Pretože mnohé členské krajiny jednoducho nie sú pripravené utečencov prijať. Naviac, e, keď by sme aj boli toho názoru, že E, utečenci majú ostať v krajinách mimo EÚ, tak by sme minimálne e, potom, ako sme vynaložili obrovské prostriedky na záchranu bank, aby sme e, finančne pomáhli, pomohli tým krajinám, ktoré sú podstatne nestabilnejšie a ekonomicky slabšie ako členské krajiny EÚ a teda podporili ich v príjmaní utečencov. Ja nemôžem už ani počuť, ako e, sa hovorí, že chceme znížiť počet e, utečencov. To nerobíme my, znižujeme, znižujeme ten počet utečencov, ktorí prichádzajú do EÚ a treba to povedať úprimne. Mám otázku na viacero otázok na komisiu. Poprvé, vy ste povedali, že Turecko je pre e, niektoré skupiny bezpečnou krajinou. Môžete upresniť, o aké skupiny e, by mohlo ísť. Po druhé, teraz by to malo byť tak, že kvôli legislatívnym zmenám v Turecku sírčania e, by mohli mať zabezpečenú vhodnú ochranu, čo je s utečencami, ktoré by mohli e, získať štatút e, e, žiadateľov azyl v EÚ. Tí nebudú mať ochranu v Turecku, ale predsa len ich tam vrátime. Potom otázka pre, rozdeľovania utečencov. Zatiaľ sú to v EÚ tri krajiny. Nejde o Spojené kráľovstvo, ani Švédsko, ani, ani Dánsko ani Slovensko, ani Francúzsko. Takže sa pýtam na to, ktoré tri krajiny to sú. Po tretie počuli sme 72 tisíc e, utečencov, ktorí majú byť e, prijatí v EÚ z Turecka. Ja nechcem teraz vôbec hovoriť o tomto čísle, ale chcem vedieť, o aký o akú lehotu ide za mesiac, za rok, e, za, za väčnosť, aký časový horizont. To je dôležitá otázka. A ešte by som chcela e, vedieť, ako je to so školeniami. Vy ste hovorili o tej potrebe, aby sa jednotne spracovávali žiadosti o azyl, aby všetci pracovali podľa rovnakých kritérií. Ja mám však pocit, že zatiaľ e, E, iba e, hrstka členských krajín je ochotná vyslať personál do Grécka. EASO je malou agentúrou, nemôže vôbec vyslať tak veľa pracovníkov. Neviem, či samotná komisia má e, spolupracovníkov, ktorých by mohla vyškoliť a vyslať, keď sa e, e, pozriem na to, koľko by sme ich potrebovali v Nemecku a napriek tomu ešte nie sú schopní rýchlo spracovávať e, žiadosťou azyl, alebo čo i len registrovať prichádzajúcich, e, ako to chceme teda zvládnuť e, v prípade Grécka, aby sme mohli v zrýchlenom konaní e, zistiť, kto má nárok na azyl, alebo nie. Ešte posledná otázka ak sa e, nič nezmení na tom, že niektoré krajiny jednoducho odmietajú príjmať utečencov, aj keď ide iba o malé čísla, e, Mm, pýtam sa vás, čo to znamená pre Grécko, alebo e, jednoducho povieme, Grécko e, majú smolu, ostanú im tam, uvidíme, ako si s tým Grécko poradí, alebo je nejaké iné riešenie. Ďakujem pekne. Pán Vervej nehovoril o uvoľnení vízového režimu to bola, e, súč- mala byť súčasť dnešnej diskusie. Neviem, e, niečo, niečo asi nie je v poriadku s tlmočením, počujem e, jazyk, ktorému ani nerozumiem, sluchatku. Dobre, takže mali sme hovoriť aj o uvoľnení vizového režimu. Mohli by sme o tom hovoriť na konci. Chceli by sme mať e, priebežne všetky informácie, keďže je to súčasťou balíka <clears throat> dohody. To som chcel iba upresniť, ak by si niekto myslel, že o tom vôbec nebudeme hovoriť. Pán Kirkop EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať zástupcovi komisie E, ja sám, a to nie je tajomstvo, <clears throat> som nikdy nebol veľmi nadšený návrhmi, e, pokiaľ ide o dohodu s Tureckom. Ja som sám niečo v mene mojej skupine predložil. Navrhol som komisie, komisii postup, ak by k takéto dohode došlo. Obávam sa, že len málo z toho bolo zohľadneného. Pokúsim sa hovoriť e, stručnejšie ako pre, predrečník, ale, predrečníčka, ale predsa len jeden, dva body chcem spomenúť, ktoré ma naďalej znepokojujú, čo sa týka uplatňovania tejto dohody. <clears throat> Poprvé, myslím si, že je dôležité, aby sme boli schopní zaručiť, že všetky členské krajiny túto dohodu nielen uh, e, úsne, ale aj prakticky podporujú. O tom mám pochybnosti. Je uh, kľúčové, aby sa objasnil aj turecký azylový systém, teda kto má a kto nemá nárok na štatút utečenca. <clears throat> Potom uh, uh, E, dohovor OSN o utečencoch z 51. je možné diskriminovať na základe národnosti pri e, spracovávaní žiadosti. Potom prostriedky pre Turecko tie musia, e, musia byť dobre rozdelené a musí byť podrobný plán pre každú sumu, ktoré Turecko od nás dostane. Treba monitorovať aj ich využitie, pretože inak nemôžeme eh, vyhodnocovať účinnosť. Turecké úrady by sa mali dohodnúť na nezávislom monitorovaní OSN eh, každé tri mesiace a o 6 mesiacov treba mať e, hĺbkové vyhodnotenie, ktoré uskutoční komisia v spolupráci s OSN, aby sme zistili, ako je to e, pri napríklad základných právach a vôbec e, ako sa zvláda tá masa ľudí a dôležité je ubezpečiť sa, aby program integrácie utečencov v Turecku zahrňal komplexný plán e, v oblastiach vzdelávania alebo prístupu na trh práce. Myslím, že je tiež dôležité e, mať e, podrobný plán o tom, ako má Turecko zlepšiť bezpečnostnú situáciu, boj proti terorizmu, organizovanému zločinu a korupcii a ako chce, chcú trestne stíhať prevádzačov. A Kľúčové je, aby aj Turecko e, začalo zbierať e, otlačky prstov e, žiadateľov o azyl a aby to bolo vložené do európskeho systému Eurodac a potom musí byť akási záchranná brzda v rámci tejto dohody, ak by boli porušené podmienky a nie je podľa mňa možné, aby sme mali nekonečný, e, nezvládnutelný počet e, tých, ktorí majú prísť do EÚ. E, samozrejme, treba ľudské práva rešpektovať, ale my zvládneme iba isté číslo, čiže mm, to, aby to bolo nekonečné číslo, to sa mi nezdá byť vôbec realistické. A z európskej perspektívy to ani nie je dosiahnutelné, na rozdiel od toho, čo e, naznačila predrečnička. Takže na toto všetko by som rád počul odpovede komisie. Ďakujem teraz za Alde. To, to nie je kvalitatívna pripomienka, ale za Alde je tu iba Sophie Intveld ale myslím, že ste vždy schopná niečo povedať, takže e, pani Sofie Intveld, ak chcete, ale nemusíte, ak nechcete. Tak, takže sa nechcete vyjadriť v poriadku. Teraz en, pani Enza Gue. Ja chcem jasne povedať, e, že z rôznych dôvodov máme, e, vidíme veľké problémy e, čo sa týka dohody s Tureckom a rešpektovania dohovoru zo Ženevu. Banálny príklad uvediem. Nevieme, prečo e, sa to nevzťahuje na tých, ktorí prichádzajú z krízových oblastí e, v Iraku. E, ja myslím, že tu bude istá dohra, keď Komisia a rada e, prídu s právnym stanoviskom a ukáže sa, že je to úplne v rozpore s ľudskými právami a s ženevským dohovorom. E, dobre, toto nechám e, bokom a zameriam sa na otázky, ktoré na vás mám a poprosím vás, aby ste E, na ne aj skutočne odpovedali a nie ich iba zmietli zo stola. Poprvé, podľa akých kritérií sa v Turecku konštatuje, ktorí sírčania sa môžu do Európy vrátiť a ktorí nie. Kto tie kritéria stanovuje, e, s kým sa to dohodlo, aký vplyv má na to komisia. Po druhé, chcem vedieť, čo sa stane s tými odsunutými utečencami a ako je to v dohode, čo sa s nimi stane v Turecku, ostanú tam. Opäť pýtam sa na e, kritéria, podľa akých sa postupuje, e, alebo sa to jednoducho celé ponecháva na Turecko. Ďalšia otázka, čo sa stane s tými 72 tisícami utečencov a, e, a s tým 72 tisícim prvým, ktorý e, už jednoducho nebude e, v rámci tejto e, dohody. Skončí sa potom s tým príjmaním? čo teda bude s tým, e, s tým prvým e, nad rámec tohto čísla. Potom na akom základe e, Grécko zmenilo zákon v takom zmysle, že niektoré skupiny sú uh, už v Turecku bezpečné, ale nie iné. Na to sa pýtala už aj kolegyňa Sipel. Presne to aj mňa zaujíma, ako sa to uh, upravuje a dokedy bude Grécko eh, mať eh, všetky potrebné eh, prostriedky zo strany EÚ e a ako zaistíte, že prostriedky pre utečencov v Turacku je to niekoľko miliard eur, Takže ako e, zaistíte, že e, to bude použité tak, ako si to komisia predstavuje? E, budú kontroly, budú nejaké dôkazy, musieť byť poskytnuté Tureckom, môžeme to my ako poslanci získať, teda vedieť, ako sa s tými prostriedkami v Turecku nakladať. Posledná otázka. Ako E, to vyzerá s e, kritériami pre uvoľnenie vizového režimu zo strany Turecka. E, bolo niekoľko problémov, ktoré bolo treba vyriešiť, aký je stav a kedy parlament a teda my v tomto výbore mať konkrétne informácie o tom, ako s to splnením týchto kritérií vyzerá. On the aid question, uh, Mrs. McEvan. Takže pani Makovej tu chcela byť, ona predseda výboru pre e, rozvoj, ale bohužiaľ sa jej to nepodarilo. Chcela vám takýž položiť určité otázky. Takže e, za, e, rozvoj, za výbor pre rozvoj taktiež tu mali byť kolegovia, ale bohužiaľ sa im to nepodarilo. Teraz budú hovoriť za zelených pani z Argentíny. Ďakujem. Takže na úvod chcem povedať, že je trochu zvláštne tu hovoriť s komisiou o dohode s Tureckom, keď mnohé dôležité aspekty tejto dohody sú v podstate medzivládneho charakteru a ja by som tu rada videla niekoho z rady, aby nám vysvetlil, ako plánujú postupovať. Taktiež ďalšia otázka je, kde zostal demokratický dohľad? Je to len grécky parlament, kde do toho sa do toho dostávame my a ako sa rozlišuje úloha komisie a rady? Taktiež sa to pýtam v svetle eh, článku na titulnej strane NRC, to je z eh, holandskej noviny, budem teraz citovať po holandsky, v útorok povedal, povedala pani Moncur za Frontex, že EASO na ostrove Lesbos informovala ľudí, ktorí prichádzajú z Turecka, o ich povinnostiach a právach. Avšak, v článku sa hovorí, to nie je pravda, že, že, to, teda, že to nie, nie je tak. A to, táto povinnosť je v rukách gréckých úradov. Mňa by zaujímalo, aká je úloha EASO, pretože v podstate tu opäť e, do hry vchádza komisia aj tie medzivládne aspekty. Čo sa týka Grécka a vedečných táborov, prosím, vyjadrite sa k tomu. E, tam sú to nedostatky, je tam nedostatok potravín, a napríklad ani babetka nemajú e, k dispozícii e, kojeneckú stravu. Ľudia sú tam zadržiavaní a nikto im nedá najesť, ale to je hrozné, to neuveriteľné. Ďalej, Turecko, ktoré vracia ľudí do Sýrie. Máme tu správu Amnesty International a ja som počula, že E, komisár Avramopoulos bol v Ankare o tomto diskutovať, takže aký je výsledok tohto rozhovoru? Ďalej, relokácie. Máme relokácie z Grécka, z Talianska, momentálne e, sa teda do toho procesu zapojilo Švédsko, prichádzajú ďalšie relokácie ale niektoré lokácie boli zmenené na, presídlenie v rámci e, Turecka. Takže ako sa narába s číslami v tejto súvislosti? No a bola tu dohoda medzi členskými štátmi, aby to presídľovanie nebola dobrovoľnej báze, ale aby to bola povinná relokácia. No ale stále sa to mení mimovládne organizácie už prestali tam byť aktívne, taktiež OSN, hneď čo sa, po tom, čo sa tieto tábory stali detenčnými tábormi a preto je tam problém s potravinami. Vidíme, že občanská spoločnosť e, už e, je menej aktívna, my by sme sa konečne mali zobudiť. Toto je poprvýkrát, čo tento parlament má príležitosť hovoriť o dohode s Tureckom s vami a myslím si, je tu veľa nezodpovedaných otázok, v súvislosti s praktickými aspektami, ale aj s právnymi aspektami a bolo by určite veľmi napomocné, keby komisia sa k tomu vyjadrila. A prosím, buďte úprimní. A myslím si, že taktiež by sa k tomu mala vyjadriť hlavne rada. Ďakujem. Určite je tu určitá priepasť medzi alebo je tu určite nedostatok tejto diskusii v tom, že tu nesedí nikto z rady, ale čo sa týka operatívnych e, otázok, tak taktiež tým treba zaoberať. Napríklad zadržiavanie osôb, nedostatok zdrojov, taktiež treba preskúmať situáciu v tomto ohľade. Ale súhlasím, že by to mal byť niekto z rady. Takže musíme naďalej skúmať, čo komisia robí a čo nám môže povedať o situácii. Takže ďalší poslanci sa chceli vyjadriť a prvá pani Wimberg. Eh, ďakujem za slovo, ďakujem aj zastupcovi komisie za jeho účasť na dnešnej diskusii. Už e, veľa som sa od vás nedozvedela. Mám otázky. A moja prvá otázka je, je, že tu máme dohodu, ale nie je to tak, že chcete vymeniť jedného sírskeho utečenca za iného sírskeho utečenca. Takže pošlame aj z Grécka jedného preč a za to príjmeme jedného z Turecka jedného tečenca. Už ste hovorili o tom, že prišlo 202 lodí z Turecka do Grécka, ale dvaja ľudia z týchto všetkých e, boli zo Sýrie. A poslali sme a 74 bolo prijatých do Európskej únie. Takže ako vlastne funguje celá tá dohoda? Tí ľudia na lodi boli Afgánci, Iračania, Pakistánčania a iba dvaja Sýrčania. Takže ako sa počíta ten princíp jeden za jedného? To by ma zaujímalo. Ďalej. Kvóty. Na no, ako dlho platia tieto kvóty 72 tisíc ľudí, čo sa stane, až sa tá kvóta naplní, potom Turecko prestane príjmať úplne, alebo sa bude opäť e, rokovať o novej kvote. A čo budú robiť členské štáty? Švédsko je plné, ide až prasknúť. A my prosíme už, aby sme nemuseli príjmať ďalších, pretože už nemáme miesto. Krajina po krajine hovorí, že nechcú toto nutené rozdeľovanie. Takže aké sú čísla, koľko ich vlastne môžeme prerozdeliť? Ďalej, čo sa týka financovania. Je jasné, že je treba určiť, koľko členský štát musí platiť. Švedsko má prispieť niekoľkými miliónmi, ako je to v prípade ostatných členských štátov. Pani Guillaume. Ďakujem pekne. Zopakujem možno niektoré otázky, ale chcem na ne klásť dôraz, pretože keď e, komisia vysvetľovala uplatňovanie dohody, tak e, je to e, ako keby vytváranie nejakého monštra, neviem, kto je za tým, ale ten pocit môžeme mať. Myslím, že e, rovnako to vidia aj medzinárodné inštitúcie a e, mimovládne organizácie. A preto sa v prvom rade opýtam, ako e, sa bude riešiť e, ten odsun. E, hovorili ste potom o e, menšom počte prichádzajúcich, teda aj menšom počte obetí, ale jedna vec, o ktorej ste nehovorili, síce, že je oveľa viac žiadostí o azyl, aj pani Fosenberg o tom hovorila, to by ma zaujímalo, a ako to sú schopní zvládať v Turecku a, a ako by sa riešili eventuálne uh, odvolania, pretože už to povedali kolegovia, sú tu isté rozdiely. Potom právny základ tohto, e, to, tejto dohody, to sa spomenulo spolu s chýbajúcou demokratickou kontrolou a k tomu by som tiež chcela počuť komisiu, ako E, sa k tomu stavia spolu s radou. A potom ani o tých troch miliardách sa nehovorilo, ale chcem vedieť, ako odhadujete celkovú cenu všetkých týchto činností, ktoré e, majú byť e, uskutočnené v teréne. Čiže nielen tie 3 miliardy, ale aj prípadné e, navýšenia. Spinelli. Ďakujem teraz pani Spinelli. Ďakujem. Podľa právnej analýzy, ktorú vys- Vysoký komisár OSN pre utečenca publikoval 10. marca, proces púšťania utečencov do um, krajín musí podliehať určitým princípom. Samozrejme, členské štáty musia poskytnúť utečencom alebo žiadateľom o azyl prístup k určitým službám, ako napríklad registrácia a primateľská krajina by mala na základe férového postupu zvážiť e, žiadosť a taktiež je treba dodržiavať e, princíp non-refoulement. Sú to princípy stanovené v ženevskom dohovore. Utečenci nesmú byť e, späť e, poslaní do vojnových zón, z ktorých prichádzajú. Pokiaľ tí, ktorí žiadajú o azyl, obdržia štatút utečenca, primateľská krajina musí zaručiť ochranu v plnom súlade s medzinárodnými štandardami. A momentálne ešte žiadne si to princípov Turecko nerešpektovalo a preto chcem povedať, že to musí riešiť Európsky súd pre ľudské práva, Európsky súdny dvor, aby ukončili túto hanebnú situáciu. A ja, moja politická skupina, sme boli v kontakte s 90 mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú otázke ľudských práv a tvrdia, že Turecko nie je bezpečnou krajinou. Mám otázku. Povedal by som, nebuďte zhovevaví, čo sa týka tejto dohody. Keď hovoríte o počtoch navrátených osôb, tak e, nehovoríte o stovkách sírčanov, ktorých Turecko poslalo späť do Sýrie. Vlastne to nie sú stovky, sú to až tisícky. Vrátane tisícov deti, ktoré ostali v Sýrii bez rodičov. Taktiež vás chcem požiadať, aby ste sa nesnažili e, zahmlievať situáciu v súvislosti s detenčnými e, centrami v Grécku. Pani Sargentín už to veľmi dobre e, popísala, takže prosím, neschovávajte pred nami fakty. Thank you. Thanks for your... Ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu. Mnohé otázky už boli položené. Chcel by som tým ešte nejaké pridať. Prosím, aké legislatívne zmeny vykonalo Turecko v súvislosti s utečencami. Premiér Davutolu povedal, že Turecko neratifikuje ženenský dohovor so všetkými dotočnými protokolmi a ďalej prístup na pracovný trh. To už e, je platné od januára tohto roku, takže prosím, vyjadrite sa k tomu ešte viac. Turecko určité skupiny považujú za bezpečnú krajinu. A ktoré skupiny a prečo skupiny? Myslím si, že toto je individuálne hodnotenie. Myslíte si, že toto sa zmení, že sa budú utečenci posudzovať podľa národnosti. Ďalej je tu kritika UNHCR, naše doby s Tureckom, ako sa k tomu staviate. Ďalej utečenci, ktorí po 20. marci sa dostanú na turecké územie alebo na grécké územie, ale na Turecko pre nich bezpečné a zostávajú v Grécku tak e, hovorí sa, že nemajú nárok na e, to byť súčasťou relokačného systému. Prečo? Veď e, sme, my sme nesanovali žiadnu lehotu v rámci toho rozhodnutia. Ďalej hovoríte, že situácia v detečných táboroch vás nepokojuje, to je fajn, ale čo presne komisia chce robiť? Hovoríte o nejakých núdzových systémoch, vyjadrite sa k tomu bližšie, špecifikujte, aké núdzové systémy máte k dispozícii, vrátane financií, akým spôsobom sa budú tie peniaze posílať, budú to nejaké granty, alebo sa budú preplacať až faktúry. Ehm, myslím si, že by sme to všetci radi vedeli. No a čo sa týka toho, že cez Egejské more prichádza menej ľudí, určite viete, že teraz pašeráci eh, ponúkajú tú eh, dlhšiu trasu z Turecka do Talianska, to je nebezpečnejšia, dlhšia trasa, takže možno tam bude zomierať viac ľudí, takže neviem, či váš argument, že bude umierať menej ľudí, či obstojí, ale to sú moje otázky. Určite ma zaujímajú vaše odpovede. Viacero kolegov povedalo, že si počka na tie odpovede. A myslím si, že toto hovoríme preto, že sme zvyknutí, že komisia nám často neodpovedala. Bolo by dobré, keď, e, keby ste vy tentokrát nám naozaj povedali. Ďakujem, pán Radev. Ďakujem. E, pán predseda, vážni kolegovia, za posledné mesiace sa jasne ukázalo, že táto migračná kríza, Znamená, že by sme mali spolupracovať nielen na úrovni Európskej únie, ale aj so susednými krajinami, predovšetkým s Tureckom. Dohoda s Tureckom možno nie je nejakým univerzálnym riešením, ale určite trochu zvolní migračný tlak na Európu. A takto v podstate sírsky utečenci budú môcť v Európe dostať medzinárodnú ochranu a zároveň migranti, ktorí sa zdržujú bez nejakého e, právneho dôvodu na území EÚ, nebudú môcť naďalej zostať. Samozrejme, bude záležať aj na tom, ako Turecko bude spolupracovať s pohraničnou políciou v e, Grécku a v Bulharsku. Grécko by sa malo snažiť pôsobiť proti pašeráckým sieťam a Bulharsko by sa malo snažiť zahatať niektoré pašerácké trasy. Ale mňa by zaujímalo, či Turecko môže zaručiť bezpečnosť na turecko-bulharskej hranici. Ako si môžem byť istý, že už neprídu žiadne nové migračné trasy cez Bulharsko? Dobre, teraz ešte posledný rečník a potom odpovede. Ďakujem. Ja som jedným z tých, ktorí si myslia, že to, to, táto dohoda mohla veci vyriešiť, pokiaľ budeme e, dodržiať všetky princípy a že sa potom si dostať do Európy bez toho, aby zomreli na mori. A, um, vy ste hovorili o tom, že posielate mnohých úradníkov do Grécka, ale naďalej ešte je jasné, kto bude tie otvorené princípy implementovať v praxi. A vy ste diskutovali o tejto dohode dopredu s UNHCR. My sme videli, že stiahli z táborov a taktiež sa z tých táborov stiahli veľké mimovládne organizácie a tým pádom v organizácii tých e, táborov sú veľké nedostatky, nie je tam dostatok lekárskej starostlivosti, potravín. No a my tu v podstate, eh, mám dojem, dohodu, podporujeme dohodu, ktorú my sami neimplementujeme. Pani Vozenberg už jasne povedala, že tu máme ľudí, ktorí žiadajú o štatus utečenca a nemáme zdroje na to, aby sme ich podporovali. A čo sa týka údajov, ktoré máte vy k dispozícii. Koľko dní to ešte bude trvať, kým vybuchnú tieto tábory, pretože naďalej, aj keď pomalšie prichádzajú ľudia z Turecka, ale zároveň sa nemôžu spracovávať žiadosti o azyl. Takže myslím si, je to otázka dní. A viem, že sú určité určité e, člny, ktoré sa vypravili do Grécka na niektoré grécké ostrovy, ale mm, každý deň sa nám to bude zase objavil ten istý problém, na ktorý, ktorý sme mali mať vyriešený už dopredu, predtým než nastal. Ďakujem. Myslím si, že skutočne sú to dobré otázky. Našich poslancov vidíte, že sú informovaní, že majú obavy a vy musíte ďalej pretlmočiť tieto ich obavy Junckerovi a celej komisii. My nečakáme, že odpoviete úplne e, konkrétne na všetko, ale práve na detajlo závis, záleží, pretože e, tamto je predovšetkým dôležité a viem, že sa na vás teraz vyvíja veľký tlak a bohužiaľ s vami nemôžem súcitiť. Prepačte, to hovorím takto polopate. Takže prosím, snažte sa, nechali sme vám dosť času, takže sa nemôžete vyhovoriť na to, že je málo času. Takže teraz sa prosím snažte a čo najlepšie odpoveste na otázky poslancov. Ďakujem pekne, úprimne povedané, ja som sem neprišiel a neočakával som ani nejaké pochopenie, ani osobné pochopenie. To, čo robím, je naplňou mojej práce a e, vo všetkých vyjadreniach a otázkach, ktoré tu zazneli, som si všimol, že máte obavy, jednoznačné obavy v parlamente a samozrejme túto správu posuniem ďalej a navyše pokúsim sa, ako najlepšie budem vedieť, zodpovedať na E, tieto obavy, možno nie všetky, ale môžem vás uistiť, že spravíme všetko, čo je v našich silách a čo je e, v ľudských silách, aby sme nie len zabezpečili úspech tejto dohody, ale aby úspela e, táto dohoda takým spôsobom, ktorý bude akceptovateľný bude zodpovedať európskym normám. Takže v žiadnom prípade na európsky štandard či európske normy nezabúdame. To je taká predbežná odpoveď. Som rád, že mám príležitosť hovoriť s vami, pretože áno, sú tu jednoznačné medzery v informáciách, ktoré je potrebné vyplniť a začnem priamo týmto Zaznela tu pripomienka, že 95% ľudí požiadalo o azyl. To jednoducho nezodpovedá realite. Momentálne tam 6383 ľudí na ostrovoch a posledný údaj 4268 požiadalo o azyl, takže naozaj to veľa, ale určite nie 95 takisto nemôžeme jednoducho urýchlenie dospieť k záveru, e, predtým, ako vyhodnotíme jednotlivé žiadosti o azyl, nemôžeme dospieť e, jednoducho k záveru, že všetci ľudia ostanú v Grécku. Jednoducho, ja si myslím, že významný počet týchto ľudí v končnom dôsledku sa vr- vráti. Poviem to jednoznačne bude sa to musieť vyhodnocovať individuálne od prípadu k prípadu. Nemeníme politiku. V žiadnom prípade to si povedzme jednoznačne. Ale s tými zmenami, ktoré sa E, zrealizovali práve v Turecku, alebo spravili Turecku, môžem to povedať, e, že pre Sirčanov. Nezabúdajme, že v Turecku už je teraz veľmi veľký počet Sirčanov a je tu jednoznačný záväzok, ktorý je už aj v tureckej legislatíve že Sýrčania, ktorí sa vrátia z greckých ostrovov, budú mať štatút dočasnej ochrany, to znamená je to štatút, ktorý plne zodpovedá všetkým medzinárodným dohovorom, ktoré platia v tejto veci. To je jednoznačné. Zároveň jednoznačné aj to, že už teraz, ešte predtým, ako bola prijatá dohoda, sa dalo na základe bilaterálnej readmisnej dohody medzi Gréckom a Tureckom vrát tých, čo nazývame tzv. ekonomických migrantov, to znamená nie ľudí, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu. A pomerne veľa ľudí, ktorí prichádzajú, patria do tejto skupiny a e, v tom procese sa bude pokračovať. E, mnohé otázky sa týkali relokácie sú tu jednoznačné záväzky relokovať. Čo sa týka komisie, budeme tlačiť členské štáty na to, aby dodržali svoje záväzky. Hovoril som, že to je pre ľudí, ktorí prišli pred 20. No povedal som to nie preto, že by sa zmenil právny štatút, ale jednoducho preto, že to vnímame tak, že tí ľudia, ktorí prídu po 20. a prišli po 20. budú ako pravidlo vracaní do Turecka, okrem e, prípadov špecifických okolností, ktoré e, zistíme pri jednotlivých hodnoteniach a ktoré zabrania ich e, vráteniu. Boli tu otázky o relokáciách, či to stačí, či máme dostatočné záväzky. Áno, záväzkov máme. Záväzky sú dostatočné v zmysle toho, že počty budú dostatočné. Momentálne asi 55 tisíc ľudí e, uviazlo v Grécku. Nie všetci e, sú opravnení na program relokácie a tak z hlavy, a myslím si, že sa nemýlim, celkové máme asi 66 tisíc miest na relokáciu z Grécka na základe toho, čo bolo doteraz dohodnuté. Čiže v tomto zmysle podľa mňa dohoda až tak veľa nezmení pre program relokácie. Je tu jasný záväzok posilniť aj túto časť takže je to stále aktuálna téma. A dostávam sa k otázke, či existujú iné alternatívne riešenia. Je to veľmi dobrá otázka. Z mojej pozície žiadne z riešení nie je dokonalé doteraz. Myslím si, že musíme akceptovať aj to, že tá situácia, aká bola predtým, takisto nebola riešením. Ob som povedal, to veľmi chaotické, ľudia prichádzajú o životy, to nie je niečo, čo by kdokoľvek z nás považoval za dobré riešenie. Mám pocit, že teraz e, tá dohoda je pomerne komplexná. No akceptujem, že ľudia majú svoje názory, kritizujú ju a vyjadrujú svoje obavy, ale myslím si, že mnohé z týchto obav a kritik sa dajú riešiť v kontexte tejto dohody. Takže ja by som vás požiadal, majte s nami strpenie. E, Zopár ďalších vecí, ktoré tu zazneli či budú posudzované individuálne prípady alebo celé skupiny. Ja som to povedal jasne, jedno, individuálne hodnotenia, jednotlivci. To ostáva bez zmien. To je jediný spôsob, ako to môže fungovať. Áno, ja som nevyhodnocoval žiadnu žiadosť o azyl, pretože to nemám náplni práce, ale môžem vás uistiť, môžem vás uistiť, že jednotlivé žiadosti o azyl budú hodnotené jednotlivo. To je systém, ktorý zavedieme. Tak toto je. Boli tu vyjadrené obavy a chápem tie obavy, obavy o tom, čo sa stane s ostatnými štátnymi príslušníkmi. Opäť bude sa ich žiadosti hodnotiť individuálne, ale môžem povedať, že môžeme očakávať, ako som povedal, že pre ekonomických migrantov, ktoré mohli byť eh, vrátení späť aj predtým, alebo spätne prijatý, to, v tom sa bude pokračovať principiálne po individuálnom hodnotení a hovoril som o veciach, ktoré súviseli aj so Sýričanmi. Myslím, že tá situácia je pre nich jasná. Takisto, ako som spomenul, stále prebiehajú diskusie a môžem povedať len toľko, že ľudia môžu byť poslaní späť len e, zákonným spôsobom. To je základ. Či posiela EASO dosť ľudí? Mm, myslím si, že EASO, ako som povedal, EASO navýši počet ľudí s postupom času, ale to sa nedá spraviť z večera do rána je tu ochota zo strany členských štátov vyslať odborníkov, teda dostatok odborníkov tam bude, ale to sa dostaví postupne. Tie stavy sa navyšia postupne. Môžem mať otázku k tomuto? Táto otázka z večera do rána. Vy ste povedali, že 30 ľudí, vyškolených ľudí, povedzte, že ich je potrebné vyškoliť hovoríte o Európskej únie. Máte tu, máme tu množstvo odborníkov, vyškolených odborníkov. Ja si viem predstaviť, že máme vysoko vyškolených, mobilných ľudí, ktorí dobrovoľne tam chcú ísť, aby individuálne hodnotili žiadosti. Ja viem, že mnohí kolegovia na to myslia, pretože sa o tom hovorilo na zasadnutiach skupín, na individuálnych stretnutiach, čiže Uh, to, sú, to je naozaj taká snímka najväčších obav, ktoré ľudia majú. Sledujeme to 30 vyškolených ľudí a vy nám hovoríte, že to trvá veľmi dlho, kým ich vyškolíme? To je to školenie, ktoré je potrebné, alebo za požiadavka, aby mohli ísť do Grécka za týchto podmienok? Áno, my, ja som zastupoval ľudí vo väzení. Sú tu ľudí, títo ľudia sú takisto akoby vo väzení. Sú tu ľudia z iných členských štátov, sú to iní úradníci. Novinári o tom hovoria každý deň Samozrejme ide o detaily, to celé môže padnúť, zosypať sa. Ak tam od dneška máte 30 ľudí miesto 400, to je veľká operatívna otázka. Ja, prepačte, ja sa nesnažím chcem sa v podstate dostať k jadru veci. Tam požiadavka na výcvik, ktorá bráni tomu, aby sa okamžite riešila táto potreba, operatívna potreba, pretože Nedá sa individuálne hodnotiť žiadosti o azyl takýmto spôsobom v nadchádzajúcich dňoch. Prepačte, ja... Nie, toto môžem vysvetliť. E, tá výcvik alebo tá odborná príprava nie je nejaká dlhá, nemusíte začať, nemusíte začínať od začiatku, ale musíte mať rovnaké pochopenie, rovnako mať, ako budete vyhodnocovať tieto žiadosti. Čiže poviem to veľmi presne, tento týždeň pre tú prvú skupinu prebehol výcvik, tuším, 1 či 1,5 dňa. Čiže to nemáme nejaké dlhodobé vzdelávanie, len ide o to, aby tam ľudia nešli úplne bez prípravy. Všetci, ktorí riadili niekedy nejakú organizáciu, vedia veľmi dobre, že nemôžete, že jednoducho sú hranice toho, ako rýchlo môžete veci rozbehnúť. Môžem vás uistiť, že my expandujeme čo najrychlejšie ako sa dá, ale ľudí je potrebné absorbovať do systému, takže preto máme taký odfázovaný prístup. Ja tu nehovorím o rokoch či mesiacoch, ja hovorím o veľmi rýchlom e, nabratí síl, ale bude to odstupňované a si si myslím, že to je zodpovedný prístup, pretože len ak máte organizáciu, ktorá funguje, len vtedy môžete prinášať výsledky a to je jednoducho, to vyplýva z logiky e, manažovania a riadenia tohto procesu. Prepačte, operatívne otázky, traja poslanci sa k tomu chcú ešte vrátiť. Veľmi stručne, ale nevadilo by vám, ak by ešte traja poslanci sa v tomu vyjadrili, ale poprosím vás veľmi stručne. Dobre, veľmi stručne. Pani Els, pani Guillaume a pani Sipo, ale veľmi stručne poprosím. A Pani Jans, ako prvá. Naozaj len otázka, nie komentár. Ja som vždy komisiu vnímala ako partnera, s ktorým sa dá hovoriť otvorene. Niekedy máme ťažkosti, to je jasné, ale vždy bolo možné hovoriť otvorene. My sme vás prosili konkrétne odpovedať na konkrétne otázky a, a ani jedna z mojich siedmých otázok nebola takto zodpovedaná. Ani jedna ja neočakávam, že môžete e, všetko teraz e, objasniť, ale ani jedna, to je škandalózne a chcela som to minimálne povedať. My sme e, Európsky parlament e, a my máme nárok na odpovede. Možno, že by to aj túto komisiu mohlo zaujímať. Mr. Verby still has time to... Pán Verby bude mať ešte stále čas na zodpovedanie otázok. Času máme dosť, takže uvidíme a môžete potom e, ďalšie otázky položiť procesným e, záležitostiam. Pani Giomi. ja neviem, či mi môžete odpovedať, ale keď ste hovorili o počte ľudí, 30-32, ktorých treba vyškoliť, priebehu alebo vyškolení za pol druhá dňa. O kom hovoríte? Čo sú to za ľudia? Kto sú to? Sú to uh, z rôznych členských štátov úradníci, kto sú to a podľa toho, kto sú, stačí 1,5 dňa na to, aby ste ich vyškolili na to, aby, posky, aby individuálne hodnotili žiadosti. And then, uh, Mrs. Sippel, again, very briefly, please, and then I'll ask... Pani Sipo veľmi kratučko a potom požiadam pána Vevre, aby pokračoval. Ďakujem pekne, pán predseda. Vrátim sa k jednej otázke a síce, kto môže byť e, požívať ochranu v Turecku. Vy ste povedali sírčania a inak e, sú to ekonomickí utečenci. Ja nikdy nepoužívam pojem ekonomický utečenec, pretože utekajú pred chudobou, ale vracajú sa aj e, Irán, Irak, e, Irakčania, Irančania, Afgánci a iní a tí nemôžu požívať ochranu v Turecku a preto sa ešte raz pýtam, ako je to kompatibilné s európskym právom, teda že sa vracajú ľudia do krajiny, kde ale nemajú zaručenú bezpečnosť. Ja mám e, pocit, aj keď to nie je e, vo vašich rukách, e, toto mm, nevnímame ako pozitívnu dohodu, ale keby sme to aj tak vnímali, tak si myslím, že tu nie sú predpoklady na to, aby sa mohla tá dohoda uplatniť. To je katastrofálna. Ešte jedna otázka mm, týka sa uvoľnenia vízového režimu. Ja dúfam, že normy platné pre udelovania alebo pre povolenie takéhoto e, ľahšieho udelovania víz, e, ako, aké sú tu predpoklady. Dobre, ďakujem. Prepačte za to prerušenie. Nech sa páči. Dobre, takže kto sú títo ľudia v EASO? To bola otázka. No sú to ľudia, ktorí E, majú zvyk pracovať a robiť takéto interviu, takže opäť to školenie nie je o to, aby sa naučili, ako toto robiť, ale e, je to o tom, aby sa zabezpečila určitá konzistentnosť v, pri rozhodovaní. Konečné rozhodnutie podľa gréckého práva príjmajú Gréci. Títo ľudia pripravujú vlastne tie spisy a takýmto spôsobom e, je možné navýšiť kapacity, ale v konečnom dôsledku rozhodujú Gréci. Je to grécké rozhodnutie. A druhá pripomienka, tu môžem povedať len toľko a opakujem to, že môžeme posúdiť zákonnosť systému potom, čo si pozrite prijaté rozhodnutia. Povedal som to veľakrát, že tieto rozhodnutia budú vychádzať z individuálneho hodnotenia. Možno by som mal pokračovať e, s ostatnými otázkami. Takže otázky. Dobre, beriem na vedomie obavy že sú tam aj iní štátni príslušníci, ako som povedal, že sa ešte stále prebiehajú rokovania na túto tému. Dobre, takže zobral som na vedomie, poznamenal som si viacero vyjadrení a návrhov alebo jednoznačných návrhov, napríklad na dohľad nad peniazmi, ktoré sú čerpané k tomuto poviem len toľko, že je jasné, že keďže hovoríme o čerpaní aspoň veľkej časti, to ide z rozpočtu spoločenstva, e, budú sa dodržiavať všetky riadne predpisy, postupy. Boli tu otázky o tom, aké kritériá budú použité pre presídlenie vo veľkej miere sa bude vychádzať e, kritéria zraniteľnosti podľa OSN. Čo sa udeje, ak sa dosiahne ten limit 72 tisíc? No, tak to vyzerá teraz. Máme dohodu na 72 tisíc. Ja nemôžem špekulovať o tom, čo bude potom, keď sa splne týchto 72 tisíc naplní, pretože jednoducho to nie je v mojej právomoci hovoriť o týchto veciach. Boli tu otázky o tom, ako Grécko zmenilo svoju legislatívu. Ja som sa snažil vysvetliť, že Grécko vo svojej legislatíve má teraz kritériá na určenie toho, či nejaká krajina môže byť považovaná za bezpečný tretí štát, prvý bezpečný tretí štát alebo prvý bezpečný štát azylu a ak sa príjme takéto rozhodnutie, môže to byť dôvod na nepriateľnosť e, žiadosti o azyl a potom e, sú tam skrátené lehoty na odvolanie. Takže toto je tak stručne. Ja nie som e, právnik, ale tak e, e, som pochopil zásadné zmeny v gréckej legislatíve. Čo sa týka mimovládnych organizácií, ktoré prestali fungovať alebo pracovať, ja dúfam, že pochopíte, že je ťažké, aby som ja e, e, sa vyjadrovala k tomuto. Každá mimovládna organizácia príjma svoje vlastné rozhodnutia v takýchto veciach. Ja to musím jednoducho rešpektovať. Sú isté mimovládne organizácie, ktoré jednoducho majú uvedené v štatúte, že nemôžu pracovať v uzavretých centrách. To je jednoducho potrebné rešpektovať. My môžeme spraviť e, aj tak robíme, to, že riešime situáciu, ktorá vystane po tom, čo mi ovládne organizácie prestanú e, fungovať. Dali sme k dispozícii pohotovostnú pomoc. Hovor, otázka zaznela, koľko? 30 miliónov, ak sa nemýlim pre stravovanie, zdravotné služby, upratovanie, či tie základné veci, ktoré je potrebné zabezpečiť Pokiaľ viem, to funguje, ale a jednoznačne ja tu nič neskrývam. Situácia v týchto uzavretých centrách nie je ideálna a preto všetkým preto, že tam príliš veľa ľudí, takže musíme naďalej na tom pracovať a angažujeme sa v tom a uvítal by som, ak by mimovládne organizácie boli opätovne ochotné sa vrátiť a niektoré z nich sa vracajú, e, pokiaľ viem. Otázka toho, koľko financí bude k dispozícii, e, okrem tých peňazí pre Turecko, my sme si vypočítali, že potrebujeme, máme k dispozícii 270 miliónov na implementáciu na najbližších 6 mesiacov v Grécku. A to je asi všetko z mojej strany. Ja sa ospravedlňujem za tie otázky, na ktoré som neodpovedal, ale je to na pána predsedu, čo s tým chce ďalej spraviť. Ďakujem za odpovede. Ťažko sa to zhrňa, ale chceme, aby ste sa ešte vrátili medzi nás, pán Vervej, aby ste nám mohli hovoriť o operatívnej stránke. Nebolo to ľahké stretnutie, ale ani to nemohlo byť, pretože to je jedna z najväčších kríz, ktorej EU čelí. E, jednotliví poslanci, poslanky nevedia presne, čo sa deje, hlavne v ich krajinách. Potom sú tu rôzne e, možno politické príslušnosti a rôzne otázky právne, ľudskoprávne a tak ďalej. Pani z Argentíny hovorila o medzivládnom aspekte a rade. Áno, tá rada nám tu dnes chýbala, ale ja som nikdy e, nevidel e, prípad, kedy by operatívna stránka mohla niečo za týždne e, porušiť a sú tu ľudskoprávne dopady. Vy máte veľmi ťažkú prácu a preto dúfam, že poprvé e, sprostredkujete to, čo ste tu dnes počuli, všetky obavy. Ostaňte s nami v kontakte, aby ste nám mohli povedať o tom, ako vyzerá situácia v teréne. Možno, že e, sa na to vy až tak tešiť nebudete, ale my by sme vás každopádne radi opäť videli. Ďakujem všetkým za e, otázky a za dodržiavanie rečníckého času. Ďakujem pekne, pán Vervej. Colleagues, we have votes at 10.45, so just... O tri štvrte na 11 sa hlasuje, takže prosím, neodchádzajte. No, no, no, no. We need to, we need to be able to... because the votes are about to begin. Pustili by sme sa do hlasovania, aj keď to tak e, v sále ešte nevyzerá, preto prosím, zaujmite svoje miesta. Všetko bude elektronicky, pripravte si svoje hlasovacie karty. Ak ju niekto z vás nemá, dajte mi vedieť. Ak by ste ju nemali, tak by sme vás potom vždy započítavali. E, asi už všetci sú na svojich miestach. Pani Koraca Bild e, tu má skupinu švedských e, študentov. Srdečne vás vítame na tomto výbore a teda budete teraz svetkami hlasovania. Ak sú všetci pripravení, tak by sme začali. Najskôr vykonávanie smernice o predchádzaní obchodovania s ľuďmi a ochrany obeti. Spravodajkyňa Malin Björk chce sa vyjadriť, spravodajkyňa. Ak nie, tak ideme hneď na hlasovanie. Najskôr eh, návrh 33, prosím hlasujte. The vote is... Hlasovanie v tejto chvíli uzatváram. Schválené. Kompromis 3. Hlasujte, prosím. Hlasovanie Uzatváram. Schválené. Návrh 37. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 39. Prvá časť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 40. Hlasujte, prosím. Closed. Carried. Schválené. Compromise 4. The vote is open. Kompromis 4. Hlasujte. Closed. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 42. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie schválené. 43. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 5 hlasujte, prosím. Malá pauza, prosím. Kompromis 5. Kompromis 5. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 51. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Tridsať 53. Hlasujte, prosím. Áno, pozmenujúci návrh 53. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 54. Hlasujte, prosím. Zamietnuté. 55. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. 58. Hlasujte, prosím. Schválené. 59. Hlasujte, prosím. Zatváram hlasovanie. Schválené. 60. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 61. Prvá časť. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Hlasujte, prosím. two instructions I'm hearing. What should I do? Počujem dve, dva rôzne pokyny, neviem, čo mám urobiť. Uzatváram hlasovanie schválené. 64, hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie schválené. 65, hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. 66, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 67. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. 68. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 69. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Prvá časť kompromisu 6. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 77. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené 78. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 80. Prvá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhá časť 80. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 7. Prvá časť. Prosím, hlasujte. Prvá časť sedmičky. Končím hlasovanie. Schválené. Sedmička, druhá časť. Hlasujte, prosím. A uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 84. Prvá časť. Hlasujte, prosím. E, ospravedlňujem sa, kolegovia. Najskôr kompromis 8. Ideme trošku späť. 8. Kompromis 8. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. Prvá časť 84. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť 84. Menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 87. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené 89. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 90. Hlasujte, prosím. Uzatváram schválené. 91. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 92. prvá časť. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť 92. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 93. Nie, pardon, kompromis 9. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie schválené. 94 hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 95 hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 97 hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 98 hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 99 hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 100. Hlasujte, prosím. Zatváram hlasovanie. Schválené. 101. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 102. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 103. Hlasujte, prosím. Zatváram hlasovanie. Schválené. 104. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 105. Hlasujte, prosím. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. Schválené. 107. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené 108. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 110 hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 10. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 112. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 113. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 115. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 15. Opravuje sa predseda 116. Uzatváram. Schválené. Úvodné ustanovenie a návrh 1. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 2. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 3. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Amblok mm, by to nešlo? Nie. Alebo to skúsime až po sedmičku. Po sedmičku Amblok. od 3 až po 7. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie schválené. Návrh 8. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 9. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 10. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie schválené. Kompromis 1. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie schválené. Návrh 12. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené 14. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 15. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 17. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 18. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 19. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie zamietnuté. 20, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 21, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 22, hlasujte prosím. Končím. Schválené 23. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Prvá časť. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť kompromisu 2. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. 32. Hlasujte, prosím. Ide úvodné ustanovenie E. Hlasovanie končím. Schválené. Teraz hlasujeme o takto pozmenenom dokumente. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. 31 za, 1 proti. Blahoželám spravodajkyni. colleagues, we move straight to the next. Takže teraz prechádzame k ďalšiemu hlasovaciemu zoznamu. Je tu dokument ohľadom verejného prístupu k dokumentov podľa pravidla 116 odseku 7 roku 2014 a 15. Spravodajkyňou je Laura Ferrara. Chceš niečo podať, Laura, alebo budeme rovno hlasovať? Ďakujem sa poďakovať všetkým tým spravodajcom za ich príspevky, za ich spoluprácu na tejto správe a dúfam, že dnes schválime návrh správy a taktiež si myslím, že táto správa potvrdzuje, že Európska únia chce transparentnosť a účasť občanov na verejných procesoch. Inými slovami, e, že si prajeme e, prístup verejnosti k dokumentom. Toto samozrejme sa týka rôznych fáz e, zákonodárnych postupov. Ďakujem. Takže ideme hlasovať. Ako prvé kompromis 1. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 13. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 15. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmením sa na vrch 14. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme návrh 16. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 17. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa vrch 18. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmeňujúce 21. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 19. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 20. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem sa návrh 22. Prvá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Všetci hlasovali. Prepačte, je tam sklos pár sekúnd. Takže schválené. Ďalej druhá časť, 22, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 3, prvá časť. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 4, prvá časť. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 5. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte na 33. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa 37, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválame 39, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené posme sa 41, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. schválené. Pozmenujúci návrh 42. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 43. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 7. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 7 bis. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúce návrh 49. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 52. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa 53, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. 56, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 55. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh. Pačte, 8. E, e, kompromis 8. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 60. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 9, môžete hlasovať. Udotváram hlasovanie. Schválené 63, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 62, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 65. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 71, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválne. Pozmeň sa 73. Môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 9 bis. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa 78. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 79. Môžete hlasovať. Takže 79 sa nemala hlasovať, takže to ruším. Teraz ideme hlasovať o 80. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 81. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmi sa vrch 83. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 82, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 10, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 11, prvá časť, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa návrh 90. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa návrh 91. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 92. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 93. Môžete hlasovať. 93. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa na 94. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa na 95. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa 96. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúce návrh 97. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúce návrh 98. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej 99, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa podmienovací vrch 100. Prvá časť, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Poďme sa návrh 100, druhá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Poďme sa vrch 101, prvá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené druhá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 102. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 103. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 104. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválame pozmenujúci návrh 106. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa pozmenujúci návrh 107. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa pozmenujúci návrh 108. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa pozmeniť návrh 109. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 110. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 111. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 112. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 113. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenia. Pozmeň sa vrch 1. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené pozmeňujúce návrhy 2 a 8 sú identické, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Môžeme 3 až 7 hlasovať blok. Dobre, takže pozme sa vrch 3 až 7 ohľadom úvodných ustanovení, alebo nie, nemôžeme. Dobre, prepáčte, bol som príliš veľký optimista. Takže pozmeň sa vrch 3, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa vrch 4, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 5, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozme návrh 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmeňovací návrh 7. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A to je tiež schválené. Teraz budeme hlasovať o stanovisku Júri, takže Júri 1. Alebo nie. To nebudeme robiť. Alebo áno, o každom jednom jednotlivo. Okay. So colleagues, we, we... Takže kolegovia, budeme hlasovať o štyroch odsekoch Júri, takže úcosek 1, Júri 1, môžete hlasovať. Viete, o čom hlasujete? Dobre, takže schválené. Ocek 3. Júri, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ocek 8. Júri, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ocek 13. Júri, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A to je tiež schválené. A teraz finálne finál hlasovanie je menovité. Môžete hlasovať. A schválené 45 bolo za, takže gratulujem spravodajkyni. Colleagues, let's just get down to it. It's on the follow-up. Takže kolegovia, ďalej tu máme nadväzné kroky k uzneseniu eh, amerického senátu, správe obecké senátu ohľadom využívania eh, mučenia zo strany CIA. Ja som spravodajcom a nechcem nič povedať. Takže eh, odsek 1, pozmeň sa 33. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa Pozme sa 34, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa na sebe 35. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa na 36, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vás 37, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vás 38, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeniť sa na 39. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené sa na 40. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené sa na 41. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa návrh 42. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa návrh 43. Prvá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže 46. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 47, 48 a 49 dohromady. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 50, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa vrch 51, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa vrch 52, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 53. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 57, 58 a 59. Tie sú identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválené. Pozmeňte návrh 60, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 61, 62, 63 sú identické, môžete hlasovať. Schválené. Pozme sa vrch 64, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa vrch 65. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa návrh 66. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. 67, 68, 69 sú identické. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 70. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené 71, môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené 72, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 74, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa na vrch 75, prvá časť, môžete alebo, prepačte, len druhá časť, 75, takže druhá časť môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 76. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 77. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Schválené 78, môžete hlasovať. Alebo, prepačte, takže pozme sa 81 prvá časť, môžete hlasovať. Otváram hlasovanie. Schválené 81 druhá časť, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Poďme sa 82. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 83. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 84. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 85. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci sa vrch 86. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Citácie odseky preambule, pozmeňujúci návrh 1. Hlasujeme teraz. Konec hlasovania. Schválené. 2. Hlasujeme. Konec hlasovania. Schválené. 3. Hlasujme. Koniec. Schválené. Pozmeňujúci návrh 4 a 5 identické. Hlasujme. Koniec schválené. 6. Hlasujme. Ak chcete, dobre, šesku sme už spravili, to je schválené. Pozmeňujúce návrhy 7 až 11 môžeme v bloku, ak chcete. Začíname byť unavení, takže áno. Dobre, čiže 7 až 11 v bloku, hlasujeme teraz. Koniec. Schválenie. 12 a 13 sú identické, hlasujme. Koniec. Takisto schválené. Pozmenujúci návrh 14. Hlasujme. Koniec. 15 hlasujme. To bolo schválené, pardon. 15 hlasujme. Koniec. Zamietnutý 16. Hlasujme. Koniec. Schválený. 17. Hlasujme. Koniec. Schválené. 21. Hlasujme. Koniec. Schválený. 22. Hlasujme. Koniec. Schválený. 23. Hlasujme. Koniec. Schválený. 24, 25 a 26. Nie, 24, pardon. 24 hlasujeme teraz. Prepačujem, som si želala, aby to šlo rýchlejšie. Takže koniec zamietnutý. 25 a 26 sú identické. Hlasujme. Koniec. Zamietnutý. 29. Hlasujme. 29. Prepačte, 27 musíme spraviť. Pozmenujúci návrh 27 hlasujme. Koniec 27 za schválené 29. 29. Pozmeňujúci návrh 29, hlasujme. Koniec. Zamietnutý. 30. Hlasujme. Končím hlasovanie schválené. 31 hlasujme. Koniec. Schválené. A 30 o celom texte v znení pozmenutých návrhov. Prepačte, pani Jolie. Chcete niečo? Ja by som chcela objasniť. Ja by som bola rada, aby ste nám ešte raz povedali, či pozmenujúci návrh 77 prešiel alebo bol zamietnutý. 77. Áno, 77. To bolo vypustenie odseku 13. Pozmenujúci návrh 77 prešiel, bol schválený. Uh-huh, dobre. Asi som išiel príliš rýchlo. Dobre, takže pozmeňujúci na 87 k oceku 13, vypustenie oceku 13 uh, prešlo tento pozmeňujúci návrh, čiže ocek 13 vypadá. Je to teraz jasné? Asi som nepovedal vypustenie, keď som hovoril o pozmeňujúcom návrhu, povedal som iba pozmeňujúci návrh 77. Je to teraz všetkým jasné? ak je to dôležité pre vaše konečné hlasovanie. Máte v tom jasno teraz? Máte v tom jasno? Dobre. Takže, kolegovia, hlasujme o celom texte v e, znení pozmenujúcich návrhov. Hlasujme teraz. The vote is closed. Konec hlasovania. That is carried 27 votes to 22 and one abstention. Thank you, colleagues. Takže je to schválené. Ďakujem kolegovia a končím e, celé hlasovanie. Kolegovia, poprosím vás, aby sme hneď prešli na ďalší vod programu, takže ak odchádzate, odchádzajte potichu. Ďakujem. And we are moving immediately to the uh, point on... Takže prechádzame rovno na bod. Yeah. Do you want to give me your... Um, I've got, I've got it. colleagues, we, we're short of time, so if... Kolegovia, nemám veľa času, takže ak odchádzate, spravte tak rýchlo, aby sme mohli pokračovať s dvoma dôležitými bodmi. Okay, colleagues, so we're on point 11, provisional measures in the... Takže prechodné opatrenie v oblasti medzinárodnej ochrany na prospech Švedska v súlade s článkom 9 rozhodnutia Rady EU 2015 lomeno 1523 a článok 9 rozhodnutia Rady EU 2015 lomeno 1601 spravodajca Skakeler. Je to návrh zmluvy a musíme rozhodnúť o termíne pre pozmeňujúce návrhy. Vysvetľujem, 15. decembra 2015 komisia vydala návrh na dočasné pozastavenie pre Švédska z rokačného mechanizmu, tak ako je to v rozhodnutí Rady 2015 lomeno 1523 a lomeno 1601. V súlade s článkom 9 týchto rozhodnutí členský štát môže e, mať pozastavenú účasť na relokácii tam, kde je to vhodné, ak je prudký nárast e, príchodu štátnych príslušníkov tretich štátov. Pani Ska Keller, spravodajkyňa, vám dnes predloží návrh tejto správy, Udelím jej slovo a potom mm, otvorím diskusiu či kolegovia sa budú môcť vyjadriť. Po tomto úvode by som chcel požiadať pani Ska Keller, aby stručne predstavila svoju správu. Ďakujem. Kolegovia, ešte vás poprosím, kolegovia, ak odchádzate, poprosím, robte tak potichu. Ďakujem pekne a pre všetky mi dovolte poďakovať sa tieňovým spravodajcom za konštruktívnu a dobrú spoluprácu v tejto problematike. Ako ste už povedali, e, túto správu pripravujeme preto, lebo Švédsko zaslalo dva listy na komisiu 5. novembra a žiadalo o e, štatút beneficienta systému relokácia 8. decembra z minulého roku zaslal ďalší list e, s požiadavkou pozastaviť jeho účasť príjmanie účastníkov na ich území. To znamená dve žiadosti. Jedna by bol beneficientom a druhá by dostalo výnimku. A hovoríme tu o relokácii, systéme relokácií, ktorý vznikol v Lani. Viete, že nás o tom konzultovali, že sme, e, boli konzultácie aj s nami ako s parlamentom. Poviem to úplne jednoznačne. Toto výnimka, ktorú žiada Švédsko, je výnimka z návrhu komisie z 15. decembra 2015 e, záverov rady. To znamená, je to 120 tisíc. Čiže nie je to výnimka z tých 160 tisíc, pretože viete, že tá relokácia 160 tisíc je v dvoch dávkach 40 tisíc a 120 tisíc. A my nehovoríme o tých 120 tisícoch, z toho chce Švedsko dostať výnimku a byť beneficientom. Mimochodom aj Rakúsko požiadalo dočasné pozastavenie účasti na relo- programe relokácie, avšak v parlamente sa nebude e, konzultovať o tomto prípade Rakúska, iba o prípade Švedska. Nerozumiem tomu prečo, ale je to jednoducho tak. Žiadne ďalšie členské štáty teraz nemôžu požiadať o pozastavenie účasti na revokácii, pretože na to bola lehota, to lehotou bol 26. december v Lani minulého roka. Ostatné členské štáty však môžu žiadať až do septembra tohto roku o to, aby sa stali beneficientami programu relokácie. Takže toľko kontextuálne informácie. Zároveň by som chcela povedať, že je tu návrh komisie, ako riešiť švedskú požiadavku a komisia navrhuje dať švedskú výnimku z relokácie na jeden rok alebo oslobodiť účasti na relokácii, ale ne, teda dáva Švedsku možnosť stať sa beneficentom relokácie. To je návrh komisie, je to návrh komisie pre radu. Už teraz vieme, že rada má veľkú väčšinu za tento návrh komisie a že rada jednoducho s tým pôjde ďalej. Vodka. Bez. No. Ale tak či onak my môžeme vyjadriť náš názor. A tak aj učiníme touto správou. My ako parlament môže buď schváliť návrh komisie alebo zamietnúť. V podstate to sú alternatívy, ktoré máme. A Švedsko, ako všetci vieme, bolo vzorom, bolo modelom vždy napriek nedávnej zmene zákona vzorom pre dobrý azylový zákon. Mali sme oveľa lepší zákon ako ostatní. Švedsko vždy príjmalo viac utečencov ako ostatné členské štáty, dokonca aj v časoch, keď prichádzalo množstvo Sýricov a Švédi dávali priamo povolenie pre to, aby E, Sýrčania mohli ostať na území Švedska a e, neplniť dublinské podmienky. Sú tam dobré normy príjmania pre všetkým, pre maloletých bez sprievodu. Naozaj sme boli dobrým príkladom. Ja som e, navštívila mnohé príjmacie centra, kde je veľa maloletých bez sprievodu. A naozaj si myslím, že ostatné členské štáty by si nás mohli brať za príklad alebo brať Švedsko za príklad. Samozrejme, zaznievajú aj sťažnosti všetkých členských štátov o tom, že ich azylové systémy sú pod veľkým tlakom. Je to pravda bez ohľadu na to, aký typ azylového systému máte, či máte malý. Samozrejme, keď máte príliš malý, tak stačí, že príde zo pár ľudí naviac a už je to preťažené. My máme veľmi dobrý systém, veľký, etablovaný, ktorý je takisto vystavený veľkej záťaže, pretože prišlo príliš veľa, prišlo veľa utečencov do Švedska, 163 tisíc, tuším, utečencov ktoré, ktorých sme prijali vo Švedsku len v Lani. A my, teda tým tieňových spravodajcov, sme mali zasadnutia 2 plus tieňových 16. marca prvá výmena názorov pred lehotou e, na predloženie správy. Potom tieňoví povedali, že by si radi vypočuli aj švedských odborníkov, takže sme zorganizovali stretnutie tento týždeň so zástupcami švedských miest a obcí a so zástupcami švedského odboru pre azyl a migráciu a chcel by som naozaj oceniť, že sme diskutovali o výzvach, ktorým Švedsko čelí. Takže to ešte stále ku kontextu. Moje osobné odporúčanie je také, to som predložila aj v správe, aby sme sa neriadili návrhom komisie dať Švedsku výnimku na jeden rok, majúc na pamäti to, že tu obrovské úsilie, ktoré Švédsko vynaložilo, vynakladá vzhľadom na výzvy, ktorým čeli Švédsko v súvislosti s obrovským množstvom prichádzajúcich utečencov. A myslím si, že je dôležité požiadať Švedsko, aby predsa len relokovalo ľudí, ktoré má relokovať z tých 120 tisíc je pravdou, že Švédsko stalo osamotené, zatiaľ čo ostatné členské štáty nerobili si svoju úlohu, neprejavili solidaritu tak ako Švédsko, ale teraz konečne máme mechanizmus solidarity. Myslím si, že bolo trošku čudné, ak by sme potom mi povedali, dobre, a Švédsko môže Eh, odísť z tohto systému solidarity. Teraz, keď ho konečne máme, tak je dôležité, aby Švedsko ako modelová krajina, ako vzorová krajina bola lídrom aj v rámci tohto mechanizmu solidarity, aj preto, aby ostatné členské štáty eh, sledovali jej príklad. Mm, pozriem sa na čísla. Z tých 120 tisíc utečencov Švédsko požiadalo relokovať 567 z Talianska a 1830 z Grécka, čiže z Talianska 567 a z Grécka 1830 za obdobie dvoch rokov. Napriek tomu Švedsko naozaj pod veľkým tlakom, ja si myslím, že tieto čísla nie sú veľmi vysoké a že sa to dá zvládnuť, že Švedsko to má vynikajúce služby a vynikajúcich ľudí, o ktorými sme hovorili. Ja e, som stretla niektorých, ale samozrejme ich oveľa viac aj vy ich určite poznáte a poznáte ich lepšie. Takže tieto čísla nie sú až také obrovské. E, vôbec tých 120 tisíc je symbolické číslo, takže je veľmi dôležité povedať, že tento mechanizmus solidarity sa týka všetkých a nemali by sme začať dávať členským štátom výnimky. Je smolou, že máme možnosť sa vyjadriť iba k švedskému prípadu a nie k rakúskému prípadu, ale takto jednoducho je. Takže ja by som chcela požiadať kolegov, aby vyslali jasný signál o tom, že relokácia je pre všetkých. Tak či onak je to len malý počet, ktorý bol stanovený v pôvodnej správe. Sme hovorili o tom, že by to mal byť iba začiatok. A teraz je na čase povedať, že každý musí dodržať to, čo sa dohodlo a nemali by sme umožňovať výnimky. Aj vzhľadom na celkovú situáciu Komisia už oznámila nové zmeny do systému relokácie, Teraz chcú prijať tie miesta, ktoré boli pôvodne predurčené pre Maďarsko, pretože Maďarsko malo byť beneficientom a potom Maďarsko povedalo, že nechce byť beneficientom a tieto miesta teraz komisia navrhuje použiť tieto miesta a transformovať ich do dobrovoľného systému presídlenia, ale nie iba presídlenia, ale budú využité aj na také veci, aby študenti mohli študovať do EÚ alebo mať pracovné povolenia. Takže týchto 50 tisíc ľudí, ktoré malo byť relokovaných z Maďarska, sa využije týchto 50, e, tieto miesta sa využijú na úplne iné účely a myslím, že ako parlament by sme jasne mali povedať, že chceme, aby systém relokácie fungoval. Naozaj nebolo ľahké sa tomu dopracovať. E, išli sme cez e, emergency procedure, akceptovali sme to v budúcnosti, povedali sme, že v budúcnosti chceme náležité konzultácie ale v žiadnom prípade by sme podľa mňa nemali dopustiť, aby tento mechanizmus relokácií sa ešte oslabil. E, my sme vždy boli prístupní k potrebám. Ide o malé čísla, naozaj sa treba postaviť o to, aby každý členský štát splnil to, čo má spraviť v rámci operácie. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem ešte raz tieňovým spravodajcom a dúfam, že budeme mať dobrú diskusiu a závery. Ďakujem. Kolegovia, toto je veľmi dôležitá, citlivá téma. Takisto máme na programe aj tému ECRIS pana Kirkopa. Musíme to skončiť do poliednej, takže majte to na pamäti. Ale jedná sa o citlivú vec, pretože si musíme vypočuť všetkých tieňových spravodajcov. Je tu jednoznačné stanovisko spravodajkyne, takže vypočujeme si všetkých, ale poprosím vás, zhrňte vaše body čo najjedno, najjednoznačnejšie, ako sa dá. EPP. Na Maria Karacobilt ako tieňová za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedala Skakeli, Švedsko stalo samotené. Ja musím predsa len hovoriť pomerne dlho, pretože závery z jej argumenty sú, argumentov sú úplne nepriateľné a neopodstatniteľné, pretože tie argumenty povedú k tomu, že Švedsko ako hoc ktorý iný členský štát Európskej únie, na ktoré sa stiahoval neprimeraný nadmerný tlak, by mal byť súčasťou systému solidarity a mal diskať podporu. Niektoré členské štáty majú hotspoty, obrovskú podporu cez fond utečencov, ďalšie možnosti, humanitárna pomoc, LMS projekt, Frontex a rôzne nástroje, ktoré Európska únia má na podporu členských štátov, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku. A pri tejto situácii Švedsku povieme niečo iné. Povieme im áno a tu sú iné čísla 733 detí, 136 282 maloletých bez prievodu. To je viac ako celková Európska únia. švedská krajina v absolútnych, Švedsko v absolútnych číslach príjma najväčší počet detí a malotých bez prievodu. Prečo s tým začínam? Pretože si myslím, že členské štáty by mali oceniť E, čo Švedsko robí, že zaobchádza s deťmi podľa najvyšších noriem Európskej únie azylového balíka, ale aj preto, že deti si vyžadujú oveľa viac väčšie zdroje, aby sa s nimi zaobchádzalo dôstojne. Švedsko dosprijalo, alebo dostalo, má 132 tisíc nevyriešených uh, E, prípadov. Rozpočet, ktorý švedská vláda pripravila, je okolo 60 miliard švedských korún. To je viac ako ich rozpočet na e, obranu zdvojnásobili sa e, počty ľudí v migračnom úrade, 60 miest a obcí, polovica z nich v podstate tvrdí, že už nezváda tento nátlak vo Švedsku. Ľudia, ktorí prichádzali 160 tisíc vo februári 2016, 163 tisíc, v roku 2015, v novembri pán predseda Švedsko dost, malo 11 tisíc ľudí za týždeň prichádzalo. Švedsko je krajinou prvého príjmania, pretože mnoho ľudí, e, ktorí prichádzajú do Švedska, prídu neregistrovaní. Čiže Švedsko musí mať zdroje na konečnú integráciu do škôl, do systému zdravotníctva, na trh práce, ale zároveň je to aj prvá krajina na registráciu, na branie otlačkov prstov a na všetky e, e, v podstate aspekty e, procesu žiadosti o azyl. Neviem prečo akékoľvek iné opatrenie na podporu členského štátu, ktoré je nadmerným tlakom, schvaluje komisia ako v podstate rozhodnutie toho, ako použijeme rozpočet pre utečencov. Spravodajkyňa hovorila, že aj Rakúsko. A Švedsko sa správa podľa predpisov. Sú prví, ktorí vítajú utečencov pre relokáciu z Eritreji, boli tam obrázky komisie, médiá, všetko. Je to krajina, ktorá dáva najviac do utečenského fondu, ktorá dáva najviac do pomoci pre Sýriu, 70,64 fondu financuje Švédsko, prispieva do Frontexu e, a všetkým ostatným. A jednoducho Švedsku povieme, práve preto, že ste boli najlepší, tak vás potrestáme. Solidarita funguje pre všetkých ostatných, okrem vás. Pretože ste takí dobrí, nepotrebujete pomoc. Takto má fungovať solidarita v tejto únii? Alebo Nemalo by to byť tak, že tie krajiny, ktoré nespravili nič, aby vybudovali kapacity, nič preto, aby zamestnali viac ľudí, nič preto, aby vytvorili funkčný migračný systém, nič preto, aby implementovali legislatívu. Tie krajiny dostanú podporu, je to bežné? Je to v poriadku, pani Kelly? Ja si myslím, že to je nehoráznosť. Je to jednoducho poníženie Švédov ktorí chodili na stanice, dávali ľuďom vodu, jedlo, pracovali dobrovoľne, občianské skupiny, mladí ľudia, všetci pomáhali ako mohli. A čo im povieme? Chodte do Kelu. Pán predseda, by som na záver chcela povedať, že pani Kakeli by mala povedať, že si pripomenúť, že je za zelených a, a vláda vo Švedsku je zeleno-červená štáty žiadali o toto pozastavenie na jeden rok. My nehovoríme o tom, že nebudú príjmať utečencov, že majú zatvárať hranice. Je tu viac ako 700 utečencov, ktorí prichádza každý deň do Švedska. My to chceme pozastaviť na jeden rok. Chcem povedať, že chceme pokračovať e, v práci s utečencami, splniť potrebné normy. E, nenúďte nás nedať deťom jedlo, nezaradiť deti do škôl. Len nám dajte trošku času na to, aby sme z tej situácie, kedy je naozaj pohotovostná a nie e, korektná, aby sme mohli všetko zabezpečiť tak, ako to má byť a aby sme mohli s ľuďmi naďalej e, zaobchádzať dôstojne. Poprosím vás, odmietite správu pani Iska Keller a podporte rozhodnutie alebo návrh komisie. Ďakujem pekne. V mene spravodajky nedám slovo na záver, pretože bude musieť zareagovať. Takže za SAD v mene tieňovej spravodajkyne pani postám slovo Anna Hed. Budete hovoriť v mene? Nie, tak potom pani Sipo v mene Saraja Post. Ďakujem pekne. Migrácia vždy do istej miery je emotívnou diskusiou, ale predsa len by som chcela vidieť trošku menej emócií, pretože, ako povedal predseda, je to veľmi háklivá otázka do istej miery. Rozumiem a podporujem myšlienku kolegyne Keller a síce, že situácia vo Švedsku v súčasnosti so všetkými nadchádzajúcimi výzvami sa nedá porovnávať so situáciou v Grécku <clears throat> a nemali by sme zabúdať na to, že súčasná grécka vláda nie je zodpovedná za všetko, čo e, v Grécku vzniklo pred ich nástupom. Takže plne rozumiem, že možno toto rozhodnutie komisie by nemalo byť e, podporené. Na druhej strane súhlasím aj s tým, že v minulých rokoch Švédsko porovnaní s počtom obyvateľov prijalo e, väčšinu utečencov v porovnaní s ostatnými členskými krajinami. A ešte stále sú ochotní utečencov príjmať. <clears throat> Takže žiadajú iba e, rok moratória, aby sa mohli lepšie zorganizovať a teda e, mohli čeliť migrantom. A preto súhlasím s touto myšlienkou a myslím, že by sme ju mali podporiť ale nebudem ukazovať prstom na Grécko. Ja sa pýtam, prečo niektoré členské krajiny e, vôbec e, nie sú solidárne, odmietajú prijať utečencov, e, nechcú ani len vyslať pracovníkov do Grécka, nie sú ochotní platiť tretím krajinám, aby európske agentúry týmto krajinám pomáhali. Takže niektoré členské krajiny sú úplne mimo tejto migračnej otázky a otázky žiadateľov o azyl. A ak napriek tomu by sme mali zvažovať dôsledok nejakých našich rozhodnutí, ide aj o komunikáciu, e, treba mať jasno v tom, čo by bolo dobre podporiť, overiť si argumenty a potom rozhodnúť e, a snáď by sme potom vďaka e, prijatým rozhodnutiam mali lepšiu situáciu v Európe Takže nejde iba o Švédsko, ktoré príjma mnohých žiadateľov o azyl a utečencov, aj Malta, Nemecko, ale všetky členské krajiny sa musia zhodnúť, že nejakých utečencov príjmu na svojom územu, že sa o nich postarajú aj žiadateľov o azyl, nielen obnovovať kontroly na hraniciach a snažiť sa všetkých týchto utečencov, žiadateľov o azyl držať mimo EÚ. Ďakujem. Viem, že je to dôležité nielen pre Švedsko, ale všeobecne. Potom máme ECRIS eh, eh, od pána Krkopa, on tu nemôže byť eh, po obede, preto musím uzatváram rečnícky zoznam. Tieňoví spravodajcovia dostanú slovo z jednotlivých skupín aj pani Holmajer, ale dobre, nie je to možno veľmi spravodlivé, ale musíme E, potom už nebude čas na pána Krkopa. E, e, minútu, dve maximálne. Naozaj hovorte iba o dočasnej relokácii. Nehovorte o úlohe Švedska v tejto kríze utečencov, iba o tom mechanizme. Pani Björk, max dve minúty. Ďakujem pekne za Guengel môžem povedať, že podporujeme e, spravodajkyňu a viem ako švedka, čo sa spravilo, vieme, čo je solidarita. E, sú tu prítomní ľudia, ktorí boli na e, vlakových staniciach a neboli by ponížení tým, že by Švédsko bolo na rok mimo tohto mechanizmu, ale skôr tým, že je tu absentujúca solidarita v EÚ. Takže mm, nemali by sa zneužívať e, títo ľudia ako argument. Na druhej strane Švédsko e, prijalo veľkú zodpovednosť a bolo to tu aj uznané, ale švédsky sociálny systém ani zďaleka nie je na pokraji kolapsu. Videli sme veľkú solidaritu a profesionalizmus a takto budeme aj ďalej vo Švedsku pracovať. E, naše aj um, kapacity sú podporené 35 miliónmi z AMIFu a ak sú nedostatky nášho sociálneho systému, tak je to naša vlastná chyba. Snažíme sa to e, opraviť. E, zvýšili sme dane pre bohatých. Aj v minulom roku sme zvýšili kapacity. E, daňové úniky ohrozujú náš sociálny systém, nič iné. Príjmanie utečencov to nie je trest, to naozaj nemôžem e, počuť. Nechcem o tom ani len hovoriť. Myslím, že táto diskusia je dôležitá, je rozumná, pretože ide o to, akú, aké Švédsko, akú Európu chceme. Švédsko sa snaží vyvinúť istý tlak na zvyšné členské krajiny EÚ, aby konali zodpovedne. Je to dôležité, ale nemyslím si, že je to správny postup. E, relokácia musí fungovať, ale na to musí byť Švédsko plne za týmto systémom bez nejakých výnimiek. Ďakujem za to, že ste sa zmestili do rečníckého času. Rozumiem hlavne tým, ktorí pochádzajú zo Švédska. E, je tu ešte ďalší bod, boj proti terorizmu a bolo by dobré dať priestor kolegovi. Ďalší tieňový spravodajca. Maximálne dve minúty. E, ďakujem pekne, vážený prítomný, stručne pán Ujazdovský hovorí. Myslím, že by sme mali rozhodnúť v prospech švédskej vlády, keďže Švédsko žiada dočasné pozastavenie. Nede o to spochybniť mechanizmus relokácie. Dočasné pozastavenie alebo vystúpenie. Švédsko na to má dobré dôvody. Treba taktiež uznať, čo všetko už Švédsko spravilo na prijatie utečencov. Mm, Švedsko koná naozaj výnimočne a treba im asi e, dôverovať aj rade Mali by sme sa skôr zdržať nejakého príliš dogmatického postoja. Nezabúdajme ani na to, že švedská vláda e, vyvie naďalej veľké úsilie na príjmanie utečencov. Pani Keller by mala byť teda tolerantnejšia a flexibilnejšia podľa mňa. Pán Depré za liberálov. Stručne, pán predseda, nie som tieňový spravodajca, ale predsa len vystúpim v mene mojej skupiny. Poviem, že si vážim všetkých Švédov a aj spôsob, akým prijali utečencov, spravili viac, ako bolo ich podielom. Takže ak si tí najlepší žiadajú istú malú prestávku, neviem na základe čoho by sme im povedali, že nemáte na to nárok. Oni naozaj spravili viac ako iní. Takže nesúhlasíme so spravodajkyňou a môžem osobne povedať, že tu musíme konať humánne a nie poučovať tých, ktorí si svoju prácu odviedli. Ďakujem za vaše slova. Teraz Anna Head. Lutujem, že toho času naozaj nie je naviac. Ďakujem pekne. Nesúhlasím so spravodajkyňou Keller. Tá výnimka pre Švedsko je dôležitá z dvoch dôvodov. Ak si e, myslíme, že potrebujeme spoločný azylový systém ako parlament s férovou relokáciou, tak eh, krajina, ktorá eh, prijala najviac utečencov a konala zodpovedne, mm, by mala mať nárok na takúto dočasnú výnimku z mechanizmu relokácie. Eh, potom je tu otázka hraničných kontrol a budúcnosti Schengena počet e, tých, ktorí chcú ísť do Švedska, čiastočne e, klesol, ale to súvisí s e, kontrolami totožnosti na švedských hraniciach. Ja osobne to lutujem. Bolo by pokrytecké, keby EPP bola proti hraničným kontrolám a na druhej strane nespraviť niečo e, s týmto nespravodlivým systémom relokácie. My chceme spravodlivé príjmanie v EÚ. Takže sme proti. Keby sme boli proti tejto výnimke, tak by sme podporili hraničné kontroly a teda podkopávanie Schengenu. Pán Kirkop ehm, ak by ste chceli vystúpiť teraz, tak ehm, by, by ste mohli, ale dobre, ak nie, tak budú pokračovať ďalší z rečníckého zoznamu, maximálne minúta pani Winberg. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som zvolená švedská politička a hovoríme o švedskej migračnej politike. Hovorí sa, že Švédsko je príkladom, že e, treba tento švédsky príklad nasledovať. Hovorilo sa o tom, akých máme vynikajúcich pracovníkov, ale možno, že by ste mali sledovať médiá, aby ste vedeli, čo sa vo Švedsku naozaj deje. Minulý rok 163 tisíc bolo žiadateľov o azyl. Je to čistý chaos. Viete, čo sa deje s našim sociálnym systémom. E, je to príliš veľká záťaž pre školy a nemocnice kempingy sú preplnené aj ubytovne, dochádza k výtržnostiam, k e, bytkám, dievčatá sú napadané na ulici, viete, pred akými problémami stojíme a teraz mám hlasovať za to, že máme prijať ešte viac e, utečencov za rok. Je to hamba, Švedsko si musí samo toto rozhodovať. Dobre, Teraz pani Holmajer, ja chcem podporiť kolegyňu Koraca Bild. Naozaj je e, nepochopiteľné e, snažiť sa odmietnúť e, takúto ročnú prestávku pre krajinu, ktorá spravila tak veľa. V rámci Švédska by to mohlo naozaj posilniť krajinu pravicu, ktorá tak či tak už sa posilnila. My chceme e, rozumne pristupovať k členským krajinám a keď nejaká členská krajina spravila tak veľa a potom sa na nás obracia s takouto žiadosťou, tak je treba vyhovieť a nie e, poučať a nie im hádzať polena e, pod nohy. Ja dúfam, že to spravodajkyňa ešte zváži a eventuálne zmení názor. Spravodajkyňa by teraz asi mala najväčšiu chuť odpovedať na všetko, čo tu odznelo, ale myslím, že tie vystúpenia boli e, veľmi jasné zo strany rôznych politických skupín, väčšinou veľmi jasné a potom máme lehotu napríklad aj pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, možno, že isté procedurálne e, body, takže nech sa páči pani Keller. Áno, je jasné, že e, máme rôzne názory. E, je to tak, e, v tomto parlamente aj závery sú rozdielne. Zhodneme sa však na tom, že potrebujeme vyš, väčšiu solidaritu, podporiť Švédsko. Nechcem hovoriť o rôznych právomociach EÚ. Ja ako poslankyňa si myslím, že by sme mali mať na pamäti blaho všetkých Európanov. O to sa ja osobne e, snažím, aj keď závery a prístupy sa líšia k postupu. Chcem zdôrazniť, že musíte prísť, prísť s pohnujúcim, doplňujúcimi návrhmi, hlasovať proti. Nestačí. Takže lehota 14. apríl Nerad e, skracujem resničky čas pri takto háklivej téme, ale e, vzhľadom na e, úroveň emócií myslím, že je jasné, akým smerom sa budú uberať pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Spravodajkyňa vie, čo, čo asi príde zo strany tieňových spravodajcov aj keď niektorí tu osobne nemohli byť prítomní, ale boli zastúpení. E, ideme ďalej. Musíme ísť ďalej. Bod o ekrise. Slovo dostane pán Kirkop. 16. marca Európska komisia prezentovala na Libe návrh e, o zmene ECRISu. Ide o to uľahčiť výmenu informácií medzi členskými krajinami, o e, príslušníkoch tretich krajín e, v prípade toho, že boli usvedčení z nejakého trestného činu, dostane slovo pán Krkup ako spravodajca a potom budeme hovoriť o e, lehote napríklad nepozmenujúceho doplňujúcich návrhov. A ak niekto chce opustiť túto zasadaciu miestnosť, nech tak spraví čo najtichšie. Pán Krkop, ďakujem pekne, pán predseda. Napriek tomu, že je tu v miestnosti hluk, tak uh, budem hovoriť, budem hovoriť stručne. Ale možno je to až posledný bod nášho programu, napriek tomu je dôležitý. A myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že výmena informácií o páchateľoch medzi súdnymi orgánmi je zásadným prvkom európskej justičnej spolupráce. Takéto opatrenia pomáhajú podporovať dôveru v cezhraničnú spoluprácu a v šengenský priestor. Takže preto moja správa plne podporuje cieľe komisie a návrh, ktorý predkladajú. A je tam len pár takých e, e, pridaných formulácií. A ako som povedal, je zásadné podporiť možnosti preverovať kontext e, osôb a informácie o nich, predovšetkým čo týka ľudí, ktorí e, pracujú v oblasti zdravotníctva alebo e, starostlivosti o e, deti či chorých. A máme tu teda informácie o, prísluš- o príslušníkoch tretich krajín ktoré sú získavané na bilaterálnej úrovni, taktiež e, ustanovenia v súvislosti s ochranou údajov, právo na spravodlivý proces. A keď sa pozrieme na štatistiky v súvislosti s počtom žiadosti o takéto preverenie informácií a na úroveň výmeny informácií, vidím, že to je veľmi dôležitá oblasť a pán predseda, myslím si, že e, prepracovanie ustanovení je dôležité, aby sme mali dobrú legislatívu, ktorá by sa dala dobre implementovať. A ja taktiež chcem kolegom pripomenúť, že toto je operatívne opatrenie, ktoré už existuje a my chceme jeho rozsah pôsobnosti rozšíriť na príslušníkov tretich krajín. Je to logické rozšírenie tohto systému, takže tu nechceme opäť vynaliesť koleso a iba nám ide o to, aby ten proces bol rýchlejší a spravodlivejší aby sme ho mohli e, využívať. Na záver, ECRIS, ako už som povedal, pán predseda, je jasným dôkazom toho, ako e, celá európska e, spolupráca orgánov presadzujúcich právo je dôležitá pri boji proti terorizmu a je prínosná pre všetky členské štáty EÚ. A, a prináša našim občanom väčšiu bezpečnosť. Samozrejme, to zlepší situáciu a do budúcnosti si to bude vyžadovať entuziastickú zaangažovanosť všetkých členských štátov EÚ vrátane Spojeného kráľovstva, mojej krajiny, aby sme zaručili dobrú existenciu tejto schémy. Takže ja podporujem túto správu a teším sa na príspevky od kolegov, e, predovšetkým v podobe pozmeňujúcich návrhov, ktoré uznám za vhodné. Mali sme 15. apríla o 12. E, určený, určený ako lehoto na pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že to bolo 18. apríla, hovorí pán predseda, len pre zaznam. Áno, teraz už to bude 18. miesto 15. apríla. Ďakujeme, pán Kirkhope. Ja teraz sa obrátim rovno na tieňových spravodajcov. Začnem s Ano Het sa sociálnych demokratov. Ďakujem. Ja e, vítam väčšinu tých pozmenujúcich návrhov alebo väčšinu ustanovení a Myslím si, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu s ostatnými politickými skupinami. Dôležitá otázka sa týka možnosti požadovať výpis trestného registra pri žiadosti o niektoré zamestnania. Podľa mňa je treba znemožiť ľuďom, ktorí sa dopustili sexuálnych deliktov, vykonávať určité povolania len tým, že sa presťahujú do iného členského štátu, kde už nebudú pod kontrolou. Musíme nájsť presné formulácie, aby sme objasnili, ktorých povolaní sa to bude týkať. Čo sa týka pozmenujúceho návrhu 15 o zavedení informácií o rozsudkoch z tretich krajín, to vítam. Taktiež sa hovorí o komplikované otázke, že kto je zodpovedný za správnosť informácií, kto bude opravovať chybné informácie. Môže byť to komplikované eh, kontrolovať zo strany eh, členských štátov na nejakom súde v tretom štáte, v tretej krajine, ale každý členský štát musí zodpovedať za informácie zo strany vlastných súdov. Toto môže mať závažné dôsledky pre súdy a preto je treba vytvoriť lepšie garancie pre právnu istotu. No a taktiež to máme návrhu komisie informácie o neodsúdených osobách alebo o rodičoch. E, toto by mohlo byť ešte doplnené, zašleme tomuto zmysle pozmeňujúce návrhy. Čo sa týka otlačkov prstov, tam by to malo byť nutné len v prípade, že ide o identifikáciu určitej osoby. Pán Čáky. Ďakujem spravodajcovi za skvelo odvedenú prácu. Čo sa týka väčšiny pozmeňcov návrhu, môžeme ich podporiť a ja chcem povedať tri veci. Poprvé, vítame tento návrh v tom zmysle, že pokiaľ určitý členský štát dostane informácie o príslušníkovi tretej krajiny, tak to je v poriadku, ale chcel by som sa opýtať Timothyho jednu vec. Tí občania tretich krajín, ktorí majú povolenie k pobytu v Európskej únii, čo s nimi? Pretože sú aj takí, ktorí prichádzajú s turistickým vízom a zdržujú sa na území Európskej únie a potom tam spáchajú nejaký delikt. Takže čo budeme robiť? v takýchto prípadoch. Ďalej, čo sa týka identifikácie a presnosti identifikácie, podľa otlačkov prstov určitej osoby, tak evidentne toto je ten najspolahlivejší systém, ako presne identifikovať určitú osobu. No my si myslíme, že, alebo zamyslíme sa, komisia tu chce vytvoriť decentralizovaný systém v poriadku, ale je to trochu zvláštne, myslím si, že veľa členských štátov, ktoré by radšej chceli mať centralizovaný systém. Komisia tvrdí, že takýto centralizovaný systém by bol drahší. Neviem, či je to pravda, ale išlo by tu o to, že by sme vytvorili centralizovaný systém, ku ktorom mali prístup všetky členské štáty, ale samozrejme sa tam chránili údaje. Som si istý, že pokiaľ ten systém bol centralizovaný, tak by bol oveľa účinnejší. Ďakujem, pán Čáky. A teraz Juan Fernando López Aguilar. Ďakujem len stručne, keďže už je neskoro. Ja nie som tieňom spravdajcom, je to kolegyňa Anna Hed, ale chcem vyjadriť nielen záujem, ale aj podporu iniciatíve komisie a taktiež za tie rozumné príspevky zo strany kolegov Timothyho Kirchhoffa za náš výbor LIBE pretože čo sa týka e, trestného registra, jeho zdieľania e, informácií z trestného registra, tak to určite dáva zmysel a toto poskytuje bezpečnosť európskym občanom a na to majú právo. Ja som bol v rokoch 2004-2008 španielskej vláde ministrom spravodlivosti a taktiež sme mali takúto iniciatívu na medzivládnej úrovni a tam elektronickým automatizovaným spôsobom sa e, dosiahlo to, že vlastne členské štáty mohli kontrolovať e, výpis alebo informácie z trestného registra o určitých osobách, e, čo sa týka určitých kriminálnych činností, napríklad sexuálnych deliktov alebo nejakých, nejakého fyzického násilia, predovšetkým napríklad na mladistvých osobách. A bolo to teda medzi e, nemeckou, španielskou a talianskou vládou. A vytvorili sme teda takýto e, systém. Potom prišla Lisabonská zmluva, kde bolo povedané, že toto je treba riešiť na európskej úrovni a že Európsky parlament potom tu bude v tejto trestnoprávnej oblasti vytvárať legislatívu. Myslím si, že takto sa poskytuje e, skutočne záruka občanom, že sa bude môcť lepšie prechádzať e, násiliu na predovšetkým zraniteľných osobách. Takže myslím si, že toto je veľmi rozumná iniciatíva a ja sa pokúsim prostredníctvom našej tieme spravodajkyne taktiež zaslať určité pozmenujúce návrhy, tak aby sme ešte zlepšili tento vynikajúci a rozumný návrh komisie. Ďakujem. A za Alde, Sophie Intfeld. Ďakujem tiež len stručne, lebo o minútu začínam predsedať zasadaniu v inej budove. Ehm, už do veľkej miery súhlasím s návrhmi spravodajcu. Je treba sa ešte pozrieť na určité detaily, napríklad čo sa týka toho, koho, na koho presne sa to bude vzťahovať, čo potom európsky občania s dvojitým občianstvom a taktiež občania tretich krajín. Ja by som taktiež podporila centralizovanú databázu. Nezabúdajme, čo sme videli, že sa stalo, keď sa nezdiali informácie nedávno A taktiež sa chcem pozrieť na návrhy, e, ktoré by neviedli e, k anonymizácii. Neviem, ako to bude potom v súlade s e, novými ochrannými pravidlami, ktoré sme odsúhlasili. Je tam teda pár detajlov, na ktoré sa musíme pozrieť a celkovo podporujem ten smer, ktorý sa oberá spravodajca. Ďakujem, Jan Albrecht. Thanks, uh, I uh, can very much sideline. Za, Zelených ďakujem. Takže ja všeobecne súhlasím, podporujem túto správu. čo sa týka toho, že by sme anonymizáciu nahradili pseudonymizáciou, tak to je dôležitý bod, dôležitá zmena. Ešte chcem zdôrazniť, že predovšetkým je treba e, zdôrazniť, že to bude na e, báze plus minus lustrácie, pozitívne, negatívnej e, lustrácie a že občania tretich krajín by um, taktiež mali byť pokrytí týmto návrhom, rovnako ako občania EU. No, že týka otlačkov prstov, tak uh, tam uh, by to malo podľať určité opatrenia, nemalo by to byť povinné. Ďakujem ešte rýchlo niekto za komisiu. Ďakujem. Som rád, že parlament nás e, takto podporuje. Pokračujeme rýchlo v rokovaniach a, a teším sa na spoluprácu so spravodajcami a s tými spravodajcami. Ďakujem. Ešte pán spravodajca Kirkhope. Myslím, že toto bola veľmi dobrá diskusia. Mám pred sebou dobrý text, Dúfam, že táto správa sa nebude ťahať tak dlho, ako sa ťahali niektoré, na ktorých som pracoval v minulosti. Napríklad, čo sa týka správ ako PNR, tak tu dúfam, že sa ešte dožijem úspešného hlasovania. Pokiaľ nie, tak aspoň, že vy sa toho dožijete, pán predseda. Ďakujeme, Timothy. A uvidíme sa po obede.